Dear colleagues, I'm going to make a prompt start to... Kolegovia, začali by sme dnes um, takmer na čas. Máme totiž to menej ako hodinu času eh, na stretnutie s predsedníckou krajinou. Chcem sa preto poďakovať tým, ktorí prišli na čas. Som si istý, že postupne kolegovia budú prichádzať. Nechcem to však už viac odkladať na začiatok schôdze. Nepochybujem totiž o tom, že je um, mnoho relevantných otázok, ktoré kolegovia chcú položiť aby bol teda dostatok priestoru aj na diskusiu. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sú už prítomní neskôr. Pristúpime k schváleniu programu. Máme nasledovné zmeny v programe. Bod 3 sa odkladá na september, bod 15 prebehne 11. júla, teda nie 11. júla, ale 12. júla o 10.45. Ďalej bod 16 sa rozdelí a prezentácia priorít estonského predsedníctva pána Andersa Anvelta, ktorý je týmto srdečne privítaný medzi nami. Tento bod prebehne i hneď teraz, i hneď po tomto krátkom úvode. A bod 16, ktorý sa týka tiež prezentácie priorít predsedníctva oblasti spravodlivosti e, pána Urmasa Reinsalu, ministra spravodlivosti Estonska Bod 17 e, sa odkladá na september a zaradíme na program nový bod 17 e, o ochrane bielých vrán. Ak nie sú žiadne námietky k takejto úprave programu, tak e, ju budeme považovať za schválenú. Ešte niekoľko oznámení, veľmi rýchlo jazykové pokrytie. Nemáme tlmočenie v chorváčtine, malčine a jesky galčine. Ďalej podpora odporúčaní koordinátorov podľa pravidla 205. Pán López Aguilar bol vymenovaný zo spravodajcu o kontrole hotovosti, ktoré vstupuje do Európskej únie. Ak nie sú námietky, tak to budem považovať za schválené ďalej. Delegované vykonávacie akty, to je bod 3 mojich oznámení. Tu eh, delegácia o stupenia právomoci podľa nariadenia 98 2013 o Európskeho parlamentu a rady o využívaní prekurzoru na výrobu eh, výbušnín. 11. apríla náš výbor LIBE prejednal tento bod podľa článku 14.2 nariadenia. Komisia má vypracovať správu pri všetkom dodržaní delegovaných právomocí v lehote do 5 rokov od 1. marca 2013. Táto delegovaná právomoc sa potom môže eh, podľa súhlasu e, predlžiť na rovnako dlhé obdobie, teda 5 rokov, ak parlament neprijaví námietku, alebo ak rada neprijaví námietku. V prípade, že Európsky parlament e, teda podporí tento tichý súhlas, je potrebné schváliť e, uznesenie teda, ak parlament nepodporí tento tichý súhlas, je potrebné schváliť uznesenie k námietke na toto predloženie do 1. decembra 2017. A preto navrhujem, aby sme stanovili lehotu, e, do ktorej je možné predkladať tieto námietky, aby sme ju stanovili na 11. septembra na poludne. Ak nie sú námietky, budeme to považovať za schválené. Ešte jeden malý oznam. Hlasovanie je naplánované na zajtra o 17.30 a tiež na stredu o 10.50. Prosím, láskavo si prineste hlasovacie kartičky v tieto dni. Môžeme teraz pristúpiť k prvému bodu. Je to nový bod 3 nášho programu a síce prezentácia pána Andresa Anvelta, ministra vnútra Estónska. Srdečne vítame pána ministra aj celý jeho tím. Veľmi nás teší, že ste prišli medzi nás, aby ste nám približili priority estonského predsedníctva. Je to prvé stretnutie s vami na pôde nášho výboru. Teda ešte raz srdečne vás vítame. Ešte predtým, než vám dám slovo, niekoľko praktických pokynov. Chcel by som spomenúť, že ja som sa zúčastnila Rady pre vnútro a spravodlivosť minulý týždeň v Taline. S veľkým potešením chcem sa vám poďakovať a celému vášmu týmu za zorganizovanie tohto samitu. Chcel by som zúrazniť kolegom, že na tejto schôdzi, ako iste viete, došlo k prijaťu strategických eh, prvkov programu estonského predsedníctva, teda interoperabilita, niektoré tie zásadné oblasti, ale na stretnutí sa prejednávali otázky migrácie vnútra, najmä čo sa týka pozície Líbie v regióne Stredozemného mora. To bola teda jedna z dominantných tém Viem, že pán minister vnútra sa vyjadrí aj k týmto zásadným otázkam a strategickejšej povahy. Nebudem teda už viac oberať e, o čas ani pána ministra, ani ostatných kolegov. Chcel by som sa ešte raz poďakovať za vynikajúcu organizáciu tohto samitu e, v Taline a tiež e, za veľmi zaujímavé približenie priorít. Za to sa chcem poďakovať už vopred. Nech sa páči, pán minister, máte slovo na zhruba 10 až 15 minút a potom bude priestor, aby kolegovia mohli klásť svoje otázky. Máme zhruba hodinu vymedzenú na tento bod. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, dámy a páni, Je mi veľkým potešením a cťou vystúpiť dnes na pôde vášho výboru Estonsko. Poprvýkrát eh, vedie predsedníctvo rady už 10 dní. Ako viete, je to historicky prvé predsedníctvo našej krajiny v Rade Európskej únie. naša vláda, naši politici, naši občania vo všeobecnosti si uvedomujú význam tejto zodpovednosti, preto na jednej strane sa tešíme z tejto výzvy. Chceme urobiť všetko preto, aby sme posunuli ďalej vpred spoločný európsky projekt. Toto platí pre mňa osobne aj pre všetkých ostatných mojich mm, kolegov 1. mája 2004, keď Estonsko vstúpilo do Európskej únie. E, bol nádherný jarný deň v Estonsku, všetci boli dobre naladení, boli plní radosti a optimizmu. Na to si veľmi dobre spomínam. Absolvovali sme prístupové rokovania, ktoré trvali 6,5 roka a potom o 4 roky neskôr sme sa stali súčasťou šengenskej zóny. Už teda neprebiehali hraničné kontroly ani na letiskách, ani na, v prístavoch, ani na hranici. A všetci si teda priamo hneď mohli uvedomiť hodnotu vstúpenia do Európskej únie. Potom v ďalších deviatich rokoch a niekoľkých mesiacoch sme absolvovali viacero aj krušných chvíľ. Európa bola zasiahnutá vojnou v Gruzínsku, finančnou hospodárskou krízou, krízou eurozóny, taktiež násilné pripojenie Krymu k Rusku, taktiež došlo k hrozbe terorizmu, ktorý sa veľmi eh, jasne prejavil aj v členských štátoch Európskej únie. Preto si dovolím povedať, že situácia nie je zďaleka taká, aká bola, keď sme vstupovali do Európskej únie. Preto môžem povedať, že Estónsko je ešte odhodlanejšie využiť toto svoje predsedníctvo, túto zodpovednosť, ktorú nesú na svojich pleciach. Vzhľadom na tieto udalosti ja predpokladám, že takto sa stáva aj k svojim úlohám všetky predsedníctva. Máme pred sebou mnoho rôznych víziev. V priebehu nášho predsedníctva ja mám na starosti migráciu, azyl a politiku hraničných kontrol a tiež e, otázky vnútornej bezpečnosti a všetko, čo s tým súvisí. Budeme sa snažiť s našim predsedníctvom posunúť sa ďalej v e, reforme spoločnej silovej politiky a tiež v implementácii nového mandátu pre Európsku pohraničnú a pobrežnú agentúru, ale tiež, čo sa týka krátkodobejších opatrení, aj tu sa chceme venovať pozornejšej situácii v regióne Sredozemného mola, najmä v strednej časti mm, tejto pasáže, pretože situácia je tam závažnejšia než kedykoľvek predtým. Naši talianskí priatelia budú potrebovať podporu ostatných členských štátov. Mm, Ďalej ministri vnútra v Daline v predchádzajúcich dňoch diskutovali o tom, ako sa k tomu čo najefektívnejšie postaviť. A tento týždeň sa bude pokračovať naďalej v tomto úsilí aj na stretnutí Korepera 12. júla bezpečnosť našich občanov nie je o nič menej dôležitá. Musíme zaistiť ich bezpečnosť aj objektívnu, aj subjektívnu. Interoperabilita systémov v oblasti vnútra spravodlivosti je pre nás prioritou už celé roky. V Estónsku už dlhodobo funguje takáto interoperabilita a dosahuje o mnoho väčšie dimenzie než len oblasť vnútra spravodlivosti. Sme presvedčení o tom, že vývoj systémov a ich interoperabilita aj na úrovni Európskej únie by sa mali zlepšiť. Mala by sa zlepšiť ďaká tomu schopnosť členských štátov bojovať proti terorizmu. A tiež by sa tým zlepšila aj celkovo naša bezpečnostná situácia v Európe. Interoperabilita znamená odstranenie technických prekážok, mm, Ďalej zaistenie prístupu pre tých, eh, ktorí potrebujú mať prístup k spracovaniu údajov a ktorí majú na to nárok. Neznamená to žiadne ohrozenie pravidel ochrany údajov ani zasahovanie do právoplatnosti základných práv. Som veľmi rád, že v priebehu estonského predsedníctva budeme mať priestor dotiahnuť viacero legislatívnych návrhov dokonca Vždy je prínosné, keď sú stanovené priority veľmi jasne, najmä v prípade, že ide o malú krajinu, ako je Estónsko, v skutočnosti však všetko, čo je pred nami, je prioritou. Najmä oblasti, ktoré spadajú do pôsobnosti vášho výboru. Teraz ešte predtým, ako sa vyjadrím ku konkrétnym návrhom, chcel by som spomenúť, že môj e, kolega, e, minister spravodlivosti, pán Urmas Reinsalu, sa zúčastní stretnutia vášho výboru zajtra a vyjadrí sa k svojmu polupôsobnosti. Teraz, ak dovolíte, by som pokračoval v angličtine. Otázky migrácie sú v popredí našej agendy už niekoľko rokov. Estonské predsedníctvo bude naďalej pracovať aj s náležitou naliehavosťou, ktorá prináleží týmto témam. Výzvy, ktoré sú pred nami, sú rozsiahle, ale naše ciele sú jasné. Chceme postupne zaviesť spravodlivý a skutočný systém azylu a migračnej politiky Základným kameňom týchto politík by mala byť efektívna kontrola našich vonkajších hraníc. Dlhodobé opatrenia musia ísť ruka v ruke s krátkodobými a strednodobými opatreniami, ktoré už boli zavedené. Budeme sa snažiť pokračovať už doteraz vynaloženej snahe, pričom vieme, že na to, aby sme boli úspešní, všetky Kroky musí byť vykonané koordinovanie Grécko a Taliansko najmä sú vystavené najviac tlakom. Tisíce neregulárnych migrantov prichádzajú každý mesiac. To si vyžaduje neustále prejavy solidarity zo strany všetkých členských štátov z hľadiska relokácií, ako aj poskytovania expertov, agentúre EASO a Frontexu, alebo aj poskytovanie iných zdrojov Predsedníctvo oceňuje akčný plán komisie v snahe podporiť Taliansko, ktorý bol prijatý 4. júla a prejednaný aj v Taline na neformálnom zasadnutí Rady pre vnútro spravodlivosť 6. a 7. júla. Ďalšie rozpracovanie konkrétnych krokov v snahe posilniť čo najrychlejšiu implementáciu tohto plánu už začali. Tento týždeň sa táto téma prejedná na viacerých relevantných eh, formátoch Skifa, Koreper, IPCR a stretnutie za okrúhlym stolom na vysokej úrovni. V februári v Malte naši lídry odsúhlasili, ako sa lepšie vysporiadať s situáciou v strednej časti stredozemnej trasy, aby sa znížil počet neregulérnych prekročení, aby sa tiež narušilo um, pôsobenie pašerákov a prevádzačov, ktorí sa obohacujú eh, na tejto činnosti. Chceme stavať ďalej na malckom vyhlásení, eh, chceme ďalej nadviazať na činnosť malckého predsedníctva a budeme naďalej monitorovať eh, výsledky v tejto oblasti. Tiež chceme zaistiť čo najspešnejšiu politiku návratu, aby sme zaistili čo najefektívnejší prístup k týmto návratom a taktiež, aby sme znížili e, stimuly pre neregulárnu migráciu do Európskej únie. Naše zámery sa týkajú vynakladania ďalšieho úsilia e, do budovania prístupu k politike návratom tým, že sa budeme venovať aj interným, aj externým aspektom eh, tejto politiky návratov. Využívanie šengenského informačného systému na posúvanie informácií medzi členskými štátmi o rozhodnutí o návratoch sa môže považovať tiež za veľmi významný krok v tomto smere. Čo sa týka relokácií, už sme sa znamenali pokrok. Celkovo viac ako 20 tisíc osôb bolo relokovaných do posiaľ. Domnívame sa, že s ďalším úsilím je možné relokovať aj zvyšných kandidátov na relokáciu, ktorí sú v súčasnosti v Taliansku a v Grécku. Veríme, že členské štáty splnia svoje záväzky a budú schopné relokovať všetkých kandidátov, ktorí na to majú nárok v správnom čase. Čo sa týka presidľovania, tu eh, je plne rozbehnuté. Už e, takmer dve tretiny odsúhlaseného počtu osôb bolo presídlených do 21 členských štátov. Čo sa týka legálnych e, fóriem migrácie, predsedníctvo pripisuje veľký význam zlepšeniu schopnosti únie prilákať vysoko kvalifikovaných príslušníkov tretích krajín. Smernica o modrej karve je jednou z priorít nášho predsedníctva. Tiež chceme pokračovať v úsilí na dosahovaní dohody o tejto smernici, aby sa mohli čo najskôr začať rokovanie s Európskym parlamentom. Ale chcem zúrazniť, že podľa stanovisk, ktoré prevažujú, v rade členské štáty by mali mať možnosť zachovať si svoje právo vydávať povolenie na pobyt pre vysoko pracovníkov podľa platnej vnútroštátnej legislatívy. Čo sa týka vízovej politiky a čo sa týka vízového kódexu a jeho prepracovania, rada je pripravená pokračovať v rokovaniach s Európskym parlamentom. Ja chápem význam humanitárnych víz pre Európsky parlament. Po rozhodnutí súdu myslím, že by sme mali oddeliť diskusie o humanitárnych vízach od kontextu prepracovania mm, vízového kódexu ako takého. A potom by sme sa mohli posunúť ďalej k doladeniu prepracovanej verzie vizového kódexu. Ak súhlasíte s takýmto prístupom, požiadam svoj tím, aby sme na technickej úrovni a spolu s komisiou a s parlamentom hľadali spôsoby, ako čo najlepšie obsiahnuť všetky témy, e, na ktorých záleží parlamentu v súvislosti s humanitárnymi vízami. Estonské predsedníctvo bude nadvezovať na doteraz eh, vynaložené úsilie predchádzajúcich predsedníctiev eh, holandského, slovenského a malckého. Chceme tiež pokračovať eh, v skúmaní všetkých legislatívnych návrhov v rámci reformy spoločného európskeho azylového systému. Urobíme všetko v našich sílach, aby sme dosiahli čo najväčší pokrok v jednotlivých tematických oblastiach tohto reformného balíka. Čo sa týka tém, na ktorých sa teda ktorých sa budú týkať rokovania. Veríme, že sa nám podarí e, začať dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom. Ano, pokiaľ ide o rozvoj EASO a Európskej azylovej agentúry, už sa koná celý rad e, trialógov a Takisto aj interinstitucionálna dohoda o všeobecnom princípe sa už dosiahla, avšak ďalšia práca na dokončení textu bude ešte potrebná počas estonského predsedníctva. Okrem toho, e, už sa dosiahol e, v decembri minulého roka čiastočný všeobecný prístup. Malské predsedníctvo rozšírilo mandát rady ešte ďalej, ale niektoré otázky e, závisia od naš- ďalších relevantných návrhov a tie ešte nie sú doriešené. Napriek tomu sme pripravení začať e, trialógy s Európskym parlamentom už v júli. Pokiaľ ide o dublinské nariadenie, budeme pokračovať v práci tak, aby sme našli kompromis o tom, ako aplikovať princípy zodpovednosti a solidarity. V priebehu ostatných mesiacov ministri a ambasadori už e, absolvovali diskusie o tejto otázke. Niektoré otázky e, ohľadom spoločného chápania niektorých aspektov už sa vyriešili a treba ešte urobiť ďalší pokrok e, v oblasti konkrétnych špecifických otázok, aby sme sa postup, posunuli dopredu. Počas diskusí, ktoré sa konali, bola široká podpora pre komplexný prístup. To znamená, že nová, nové dublinské nariadenie a euro, azylová politika Európskej únie sú súčasťou širšieho obrazu. Reforma by sa e, mala, e, na reforme by sa malo pracovať paralelne s ďalšími politikami vrátanie e, nezákonných migračných tokov mimo Európskej únie, riadenia externých hraníc, posilňovania princípu návratov a takisto aj toho, aby kontroly na vnútorných hraniciach Schengenu boli skôr výnimočné. Estonské predsedníctvo takisto prikladá veľkú dôležitosť všetkým návrhom druhého e, legislatívneho e, balíku e, reformy CEAS. Urobil sa už veľký pokrok na technickej úrovni, pokiaľ ide o kvalifikačné nariadenie a jeho návrh. Na základe tejto práce, ktorú vykonalo malské predsedníctvo, dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky a že začneme diskutovať o tomto aj s Európskym parlamentom. Takisto budeme skúmať smernicu o podmienkach príjmania a rám, rámec pre presídľovanie v Únii a ak to bude možné, takisto začneme rokovať o tomto s parlamentom. E, toto všetko je veľmi komplexné e, a pokrok v nariadení o azylových postupoch e, je do istej miery obmedzený a preto ho sa mu budeme naďalej venovať. Ako viete, spolulegislatívci súhlasili s pozastavením rokovaní ohľadom návrhu nariadenia o krajinách, bezpečných krajinách pôvodu a e, s tým, že sa e, o tom bude rokovať e, v rámci nariadenia o zielových postupoch. Pokiaľ ide o bezpečnosť, treba pripomenúť teroristické útoky. To nebezpečenstvo terorizmu zostáva naďalej veľmi reálne a veľmi jasné. Európska rada vo svojich záveroch minulý mesiac prijala konkrétne opatrenia na boj proti terorizmu, prejavy nenávisti a extrémizmu. Spoločne s vami urobíme všetky, všetko preto, aby sme obmedzili toto riziko, ale bude to skutočne vyžadovať dlhodobý prístup, e, veľké nasadenie a neustalú snahu od Európskej únie aj členských štátov ako e, takých, aby sme e, bojovali aj proti online terorizmu. Rada posledná rada pre vnútro a spravodlivosť v júni privítala vytvorenie skupiny na vysokej úrovni, e, ktorá sa bude venovať radikalizácii a e, snahy e, teda bojovať proti tomuto fenoménu a presadzovať deradikalizáciu. Ako únia máme aj morálnu, morálny záväzok chrániť svojich občanov. Už viete, aké sú snahy, ktoré prebiehajú. Mnoho z nich sa týka výmeny informácií zahraničných bojovníkov a navrátilcov. Pracujeme na tom, aby sme uplatnili konkrétne opatrenia, aby sme vždy urobili e, viac. pokiaľ ide o šengenský informačný systém, e, v decembri 2016 komisia predložila e, svoje návrhy a tieto návrhy majú takisto posilniť boj proti terorizmu, a e, takisto aj systém e, výstrahy SIS e, v prípadoch teroristických útokov a takisto aj nové kontroly prieskumu, ktoré majú pomôcť orgánom na to, aby získavali základné informácie. Predsedníctvo bude naďalej pokračovať v riešení týchto návrhov a to E, prioritne na základe diskusí, ktoré sa už konali na Rade 8. 9. júna 2017 e, a ďalšej výmeny názorov na úrovni pracovných skupín e, už počas Európskeho predsedníctva. Našim cieľom je dosiahnuť už do jesene všeobecný prístup Snahou je takisto posilniť riadenie hraníc, toto je dôležitý krok a súvisí takisto aj s e, nadobudnutím platnosti e, e, pozmeneného kodexu šengenských hraníc. Ešte dúfam, že už túto stredu sa nám podarí E, dosiahnuť plnú dohodu aj ohľadom otázok súvisiacich so systémom vstup-výstup, e, dosiahnutie politickej dohody na ďalších e, spisoch, vrátanie európsky, európskeho systému informácií o cestujúcich a systému autorizácií ETIAS a šengenského informačného systému. To všetko výrazne prispieje k plneniu našich cieľov. My chceme e, takisto e, začať o tomto rokovania s Európskym parlamentom e, čo najskôr, tak aby sme dosiahli dohodu do konca predsedníctva. Predsedníctvo takisto chce pracovať na interoperabilite Európskeho informačného systému pre riadenie hraníc migrácie a bezpečnosti. Rada privítala odporúčania skupiny na vysokej úrovni, pokiaľ ide o interoperabilitu a už od e, jesene predsedníctvo bude pracovať e, s parlamentom, komisiou na príprave ďalších návrhov inter, e, ohľadom interoperability. A my skutočne sa budeme snažiť aj o to, aby sa to maximálne začalo využívať. Existujúce údaje, lepšie údaje budú takisto znižovať, znižovať potrebu získavať ďalšie objemy nových údajov. A systém entry, exit, vstup, výstup, ATS a podobne. Ehm, toto by nemalo mať e, žiadny e, dopad e, na tempo prebiehajúcej práve na legislatívnych návrhoch. Interoperabilita je skutočne veľmi dôležitá, pretože umožňuje vysokú um, úroveň ochrany údajov a transparentnosť používania údajov. My takisto veríme tomu, že EU-LISA ehm, E, to je agentúra, e, ktorá e, prevádzkuje rozsiahle informačné systémy Európskej únie. By sa mala posilniť a takisto by mala mať primeraný mandát na implementáciu interoperability príslušných riešení v oblasti interoperability v praxi. Preto sa budeme snažiť pracovať na legislatívnom návrhu komisie ohľadom EU-LISA ako na priorite predsedníctva E, tak aby sme dosiahli všeobecný prístup e, do decembra 2017. Dámy a páni, aby som vám chcel poďakovať za to, že ste e, ma dnes prijali a dali mi možnosť prezentovať priority estonského predsedníctva tak, aby bola Európa bezpečným miestom pre svojich občanov a určite veľmi rád odpoviem na všetky otázky, ktoré budete mať. Ďakujem pekne. Neviem, čo sa deje s tými svetlami. Asi som hovoril pridlho, že by mi niečo naznačovali. Um, neviem, odpoveda predseda. Je to trošičku dlhšie, ako ste mali pridelený čas, ale o to vôbec nejde, pretože je to taký obrovský kus práce, mnohé tematiky, mnohé spisy, ktoré sa budú riešiť. Máme tu teraz pol hodinu na takéto komplexné záležitosti. Kto poprosil o slovo? Mám štyroch poslancov, pani Sipel, pani Gomes, pani Bjork a pán Krejlio. Ešte niekto by chcel sa ujať slova? Poznamenajte ich všetkých, prosím. Tí, ktorí ste práve teraz prišli, v úvode sme hovorili o tom, že neformálna rada JHA bola dominovaná témou Líbie a veľa strategických tém, ktoré ministri spomenuli, boli stále na programe dňa ETIAS, interoperabilita. Nemôžeme sa venovať všetkému, len som chcel spomenúť priority. Libia, akčný plán komisie a etický kódex. O tom sa hovorilo podrobne. To sú isté usmernenia pre vás. Ministri takisto spomenuli azylový balík, ktorým sa venuje mnohí kolegovia tu v parlamente. Nech sa páči, Birgit Cipel, každý dostáva dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to naozaj výzva. Všetci máme mnohé otázky, som si istá. Pokúsim sa sústrediť na dve, tri veci, Prečítala som si práve tlačové vyhlásenie z Rady JHA. Ministri hovorili o dobrovoľných návratoch z Líbie. Z Líbie a mm, chcela by som vás poprosiť, aby ste vyhodnotili, aké sú krajiny pôvodu ľudí, ktorí sú v Líbii, ktorí jednoducho odišli do Líbie za prácou a teraz sa ocitli v akejsi pasci a ak vieme, aké sú ich krajiny pôvodu, tak by sme vedeli, čo treba urobiť. Nielen preto, aby sme primali ľudí vrátiť sa do ich eh, krajín pôvodu, ale aj aby sme ukázali perspektívu, aby nenašli iný dôvod, aby utiekli zo svojej krajiny a utiekli zase do iného bezpečného regiónu iného. Čo sa týka Líbie ako takej, čítala som, o zvyšenej spolupráci a zvyšenej podpore libyským hraničným hliadkam. Vieme, že libyskí pohraničníci sú akousi e, vojenskou. E, jednotkou. Nie sú to úradníci vlády. Čo vy o tom viete? Ako to vyzerá s týmito ľuďmi, ktorí pracujú pre pohraničníkov v Líbii a ako by sa toto dalo usústiažniť s organizovaným zločinom a s tým, že sa zneužívajú ľudia uväznení v Líbii na akúsi nútenú prácu alebo otroctvo. Čo sa týka e, zvýšeného presídľovania z oblasti konfliktu, ako by ste sa vyjadrili k tomuto bodu, majúc na mysli, že mnohé členské štáty nie sú veľmi za takéto zvýšené presídľovanie. A ešte jedna otázka k bezpečnosti. Hovorili ste o radikalizácii a deradikalizácii. Obe veci majú zásadnú dôležitosť v EÚ aj mimo nej. Hovorili ste aj o Európskom centre, ktoré by vzniklo za týmito účelmi. Aké máte k tomu námety, aké národné členské štáty, do akej miery by toto Európske centrum bolo podporované aby európske štáty urobili viac v tejto oblasti a tým by sa vyriešili samotné korene zvyšujúceho sa terorizmu. Ďakujeme, kolegovia. Prosím vás, naozaj maximálne dve minúty, ak to je čo len trošku možné. Anna Gomeš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán minister. K Martin Kobler, kto, ktorý bol zvláštnym veľvyslancom v Líbie dokonca minulého mesiaca je, je nemeckým veľvyslancom, prišiel na výbor AFET pred tromi týždňami a povedal, že EÚ platí za e, tábory, ktoré sú vlastne väzobné tábory, zadržiavacie tábory. Hovoril aj o mučení. Hovoril o tom, že sa tam nemonitoruje dianie a Európska Únia, ministri EÚ sa spoliehajú na UNHCR e, v Libii, ktorá tam oficiálne nemá vlastne čo robiť. Má tam niekoľko miestných e, úradov. Aký systém monitorovania tam vlastne funguje, aby sa zabezpečilo, že naozaj neplatíme za zadržiavacie tábory, kde sa konajú najhroznejšie e, prečiny proti ľudským právam z otroctvo nutená práca. Ja som v 2011 a 2012 navštívila tie, tieto tábory v Líbii a sú asi dnes oveľa horšie. Aké monitorovanie by sme mali zabezpečiť, aby sme vyškolili pohraničnú libyskú službu, ktorá by mala slúžiť a nie bojovať alebo strieľať na talianské lode. Potom sa ospravedlňovali, že si mysleli, že tá talianská loď mala migrantov. Takže to je akože v poriadku, keď na lodi sú migranti, že treba na nich strieľať? Ako budeme pokračovať eh, s politikou, keď nemáme prostriedky mať tieto veci pod kontrolou? A ešte mám otázku k piatej smernici o praní špinavých peňazí. Dúfame, že pod estonským predsedníctvom sa uzavrie táto téma boja proti špinavým peniazom, pretože z predchádzajúceho predsedníctva nám zostala táto téma. Chcel by som, chcela by som povedať, pán minister, e, vkladáme nádeje do estonského predsedníctva, že naozaj Áno, e, e, to bude téma až na zajtra. Malin Bjork, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem aj za stretnutie, ktoré sme mali ku konkrétnej tematike, ku ktorej som spravodajkyňou o presiedľovaní. Mali sme možnosť sa pozhovárať o práci, ktorý, ktorú paralelne vykonávame. Ďakujem nadvezujem na otázku pani Sipel. Čo sa týka 6. júla, tlačové vyhlásenie z tohto dňa, v ňom sa hovorí, že sa má zvýšiť presídľovanie z oblasti konfliktu. Ja by som sa rada dozvedela niečo o tom viac. Je to pro- program Európskej únie? Je to národný program? Súvisí to s dohodou EU-Turecko? To by bola naozaj hodnotná informácia. Čo sa týka rady JHA, Máme tu listy, ktoré napísali niektorí z nás poslancov rôznym politickým skupinám, vyjadrujúc naše znepokojenie. A stručne ich spomeniem. Jeden tento list sa týka etického kódexu o tom, ako robia záchranné aktivity niektoré mimovládky. Obviňovať ľudí, ktorí zachraňujú životy, to nám nikam neprivedie. Zlyhávame. Nemáme európske aktivity ktoré by sa zabrali záchranou ľudí a Európsky parlament apeloval, aby sme takéto aktivity mali. A obmedzujeme ešte aj záchranné aktivity mimo vládok, tak potom stratíme ešte viac ľudských životov. Myslím si, že to nie je správna cesta, ktorú sme sa takto vydali. Kolegovia, spomenula som podporu takzvaným pohraničníkom v Líbii, takzvaným eh, rôzne organizácie, ktoré pozorujú tieto pohraničné hliadky e, tvrdia, že sú to paravojenské oddiely, ktoré páchajú zverstva. Myslím si, že sú naozaj mimo kontroly. A EÚ by sa s tým mala pokúsiť vysporiadať. A napokon, čo sa týka našej zodpovednosti v budúcnosti, základný uholný kameň azylovej a migračnej politiky EÚ nie sú hranice ani návraty dá sa to skôr zhrnúť e, výrazom solidarita a zdieľanie príležitosti. E, Rada to povedala správne a my takisto tvrdo pracujeme v Európskom parlamente, aby sme sa dostali na tú správnu koľaj a dúfame, že Európske predsedníctvo nás tom podporí. Ďakujeme. Ďakujeme, pán Koelio. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň, pán minister. Je pre mňa potešením sa s vami opäť stretnúť. Ďakujem za vaše vyjadrenia a za komplexný prejav o estonských prioritách v predsedníctve EÚ. Sústredím sa na niekoľko vecí. Nová agentúra, nová forma šengenského informačného systému. Čo sa týka agentúry, teším sa na to, že sa zaangažujete do veci a že sa uzavrie táto téma. Predmetná agentúra, ešte je pred ňou veľa vecí, ktoré treba doriešiť, ešte nemáme záverečné schválenie. Potrebujeme silnú azylovú agentúru v teréne a potrebujeme ju čím skôr. Čo sa týka SAS, teším sa na spoluprácu s vašim predsedníctvom v tejto téme. Verím, že to je aj pre vás priorita. A ako bude možnosť vysvetliť dnes popoludní v tomto výbore, verím, že parlament by mal splniť to, čo sa snaží zariadiť čo najskôr bezpečnosť pre občanov. Cieľ by mal byť rýchla, rozumná politická dohoda a rátam s vami. Ďakujem pekne. Ďakujeme, Carlos. Eliš Light. Ďakujem, pán predseda, pán minister. Želám vám veľa úspechov počas predsedníctva, ale začínate vo veľmi zlých e, e, podmienkach. E, je veľmi zvláštne, ako sa rada postavila k dublinskému systému a takisto aj k otázkam migrácie ako takým. Reforma dublinského systému um, obsahuje určité témy, ktoré považujem za dôležité Eh, považujem za eh, hanebné, že rada hovorí o externalizácii, eh, pokiaľ ide o riadenie našich hraníc, tzv. migrančný kompakt. V podstate je to niečo, čo Mm, sa obracia proti e, migrantom a chcem sa spýtať, e, či e, odpoveď Európy môže byť také, aby sa skutočne situácia migrantov riešila v krajinách, v ktorých sú vystavení zlému zaobchádzaniu. Ja si myslím, E, že e, skutočne európska odpoveď e, nie je dostatočná. Myslím si, že jediná odpoveď, pokiaľ ide o európsku solidaritu, je spoločná odpoveď všetkých členských štátov, pretože zatiaľ len Grécko a Taliansko sú v podstate vystavené tomu najväčšiemu tlaku, pretože sú jedinými dvoma bodmi prístupu na európsky kontinent. Pán Radeu, e, ďakujem pekne. Миграционен натиск единствено заради географското си положение. Sorry, there's no uh, interpretation, Mr. Radev. Sorry. Je tu problém s tlmočením. E, konzoly občas fungujú, občas nefungujú. E, alebo sa nedajú vypnúť, takže bohužiaľ e, Vážený pán minister, tlmočníci bohužiaľ nepočujú iné kanály. oranžové svetelko, to sa ešte Víš, nestalo. Vieš čo, mne už sa to stalo raz. Oranžové? Hej, ale... Ale toto mi ale svieti. Je to technický problém s tlmočením. Je to technický problém s tlmočením, takže až na konci sa vyjadríme a budeme hovoriť e, po anglicky, respektíve estonský preklad bude potrebný, ale by som povedala, že jedna z vecí, e, jedna z vecí je, že Estonsko sa chce venovať spracovávaniu údajov a chce použiť všetky tieto informácie, aby e, zvážilo zásadné problémy. Aká je možnosť akcelerovania registráciu utečencov a celý tento proces kontroly e, utečencov? Jednoducho ľudia sú pridlho v táboroch, pretože nie je možné ľudí rýchlo zaregistrovať. A druhá otázka, spomenuli ste, že ochrana údajov je priorita. Chcela by som vedieť, či je tu nariadenie o všeobecnej ochrane údajov možné aplikovať v praxi. Ďalej tu máme nariadenie o súkromí. To sa rozpracováva a dá sa, myslíte, že sa bude dať e, čoskoro aplikovať? keď rada dopracuje tieto tematiky do budúceho leta, do maja alebo do leta? Ďakujeme, Mariu. Pán Lenárs a potom sa vrátim k pánu Radevovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste prišli, pán minister. Máme pred sebou veľa práce v nasledujúcich mesiacoch v oblasti e, spravodlivosti a domácich záležitostí. Veľmi stručne chcem spomenúť dve veci. Silne verím, že interoperabilita je jednou z najväčších priorit, ktorú budeme riešiť v nasledujúcich mesiacoch. Sú tu isté obavy pohnúť sa smerom k väčšej interoperabilite a aká úroveň má byť ochrany údajov, aká úroveň súkromia. Možno by ste nám mohli trošku viac povedať k tomu, ako chcete riešiť tieto záležitosti nasledujúcich 6 mesiacov. Druhá vec migračný a azylový balík, tematika. Je to jeden kľúčový aspekt celej tejto tematiky, ktorý nám chýba, a to je efektivita návratovej politiky. V Eurodaku pracujeme na návratoch v Schengenskom informačnom systéme tiež. Máme nejaké iné konkrétne námety, na ktorých budeme pracovať v budúcich šiestich mesiacoch, aby bola návratová politika efektívnou súčasťou azylového balíčka? Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda. Poprosím, e, bude fungovať tlmočenie? Pán Radev by sa mohol ujať slova? Áno, môžeme sa pokúsiť. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, jedna z najväčších víziev pre Európsku úniu je migračná kríza. Hovorili sme o tom už dlho. Grécko, Bulharsko, Taliansko sú to krajiny, ktoré spolu hraničia a majú, cítia e, migračné tlaky, pretože sú zemepisne umiestnené tam, kde sú. Dlhodobo sme sa snažili e, novelizovať azylovú legislatívu únie, najmä spôsob príjmania utečencov. Situácia v Taliansku dnes e, potvrdzuje, že potrebujeme dlhodobé opatrenia pri príjmaní azylantov a utečencov na hraniciach únie. Rád by som apeloval na vás, aby ste urobili všetko, čo je vo vašich možnostiach, aby sa rýchlo prijala, prijala stratégia e, novelizovania dublinského nariadenia. Tranzitné krajiny by sa mali presvedčiť, aby cítili solidaritu a my by sme mali cítiť solidaritu s krajinami, kam prichádzajú utečenci, ale toto všetko musí z ruka v ruke so zlepšovaním návratových postupov. Sú totiž ľudia, ktorí nemajú na akom právnom základe zostať v Európskej únii, musia sa vrátiť buď do tranzitných krajín alebo do krajín pôvodu. Dúfam, že lehoty medzi odmietnutiami a návratmi sa skrátia. Ďakujeme, hovorí predseda. Ešte tu je jeden rečník, ktorý sa chce viac slova, napriek tomu, že sa predtým neprihlásil. Pán Vojt, prosím, kratučko, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, správne ste poznamenali, že je našou povinnosťou chrániť našich občanov, ale od posledného víkendu vieme, že to nie je celkom pravda v každej členskej krajine, nie je to celkom možné, pretože v Nemecku e, summit G20 dokázal, že 20 tisíc policajtov bolo schopných chrániť samotný summit, ale nie o, obyvateľov mesta pred násilníkmi. To dokazuje, že možno je na čase opäť zaviesť hraničné kontroly. Myslíte si, že aj v tejto veci by eh, bolo hodné zvážiť opätovné zavedenie ehm, hraničnej kontrol ehm, snahe predísť eh, už vopred v budúcnosti možným eh, eskaláciám aj z kategórie extrémistického terorizmu, aby sme nevystavovali našich obyvateľov takýmto rizikám? For, um, uh... Ďakujem pekne. Väčšina z tém, na ktoré sa kolegovia pýtali, sa prejednávala aj na neformálnom samite v Taline. Dávam vám teraz slovo, pán minister, nech sa páči, môžete odpovedať. Pardon, prepáčte, ešte ďalší kolegovia. Nemala som istotu, či ste si ma všimli alebo nie. Nevedela som, či to rozdielujete na dve polovice. Áno, ja som chcela tiež položiť otázku. Dobre. Dáme priestor aj zeleným. Ehm, ja som rada, že som e, svojou postavou e, taká ľahko prehľadutelná. Takže poďme k veci. Diskusie z posledných dvoch týždňov sa venujú najmä obrovskému narastu počtu prichádzajúcich migrantov eh, do Grécka, do Talianska. Vidíme, že Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Komisie odpovedajú tak, eh, že sa chcú zamerať na mimovládky a na ich záchranné lode a plavidlá, ktoré sa snažia zachraňovať ľudí blízko líbyských pobrežných vôd. Mohli by ste sa vyjadriť k tomu, aký kódex by sa mal prijať pre tieto mimovládky a aký by mal byť cieľ tohto kódexu a tiež ako by to ovplyvnilo či neovplyvnilo aj komerčné plavidlá, ktoré sa vyskytujú v tomto regióne. Máte v pláne eh, zohľadniť aj bezpečné prístavy, ktoré sú v dostatočnej blízkosti eh, Talianska. Hovorí sa aj o Tunisku. Ja som eh, z dokumentov k iným diskusiám pochopila, že dohody s Tuniskom sa nejako ďalej neposúvajú údajne. Takže chcem sa opýtať, aké postoje má predsedníctvo k týmto otázkam ďalej relokácie. Už máme júl, v septembri sme uzavreli dva roky, v ktorých eh, sa rozhodol spustiť tento pilotný projekt eh, relokácii 140 tisícov osôb ani zďaleka to ešte nie je dosiahnuté toto číslo, aj keď v septembri teda tak to som chcela povedať, že v septembri sa to e, vlastne uzavrie tento pilotný projekt. Ako vnímate ďalšie pokračovanie tohto procesu po septembri a ďalej ešte interoperabilita? Naša skupina sa snaží ujednotiť si postoje. Chceme sa však opýtať, či máte v pláne tiež automatike a automatické a povinné výmeny informácií, alebo či bude možnosť ešte stále pre členské štáty odoprieť tieto automatické výmeny informácií, alebo um, či budú môcť odoprieť posvetné informácie každému v Únii. Dobre, ďakujem pekne. Ospravedlňujeme sa týmto pani Sargentini a dávame teraz priestor ministrovi, aby odpovedal. K ďalšiemu bodu sa budú vyjadrovať eh, ďalší kolegovia Barbara a ostatní. Ďakujem im už vopred za strpenie, keďže tento bod sa o niečo pretiahne. Máme tu delegáciu z ministerstva vnútra z Bulharska a týmto ich srdečne vítame. V našich radoch je to delegácia pána kolegu Radeva. Ceníme si vašu prítomnosť aj vzhľadom na blíže si sa bulharské predsedníctvo. Takže, pán minister, nech sa páči, už teraz naozaj dostávate slovo na odpovede. lugupeetud Vážení poslanci, najskôr by som sa chcel poďakovať mnohým, eh, s ktorými sme mali možnosť sa už osobne zoznámiť a stretnúť, keďže ste boli spravodajcami, či činnými spravodajcami, alebo v iných funkciách sme mali možnosť sa zoznámiť. Vďaka tomu som mal možnosť oboznámiť sa lepšie s fungovaním parlamentu. A tiež um, vďaka tomu môžeme zosúľadiť eh, aj naše vnímanie veci. Teda otázky sa týkali troch hlavných kategórií, pokúsim sa to zhrnúť, ak dovolíte, tematicky do týchto troch oblastí aby som vám mohol priblížiť vnímanie predsedníctva v týchto oblastiach. Najskôr otázka pani Sipel a ostatných. Nebudem spomínať všetkých, ktorí sa na to pýtali. Ehm, týka sa to talianského akčného plánu, taktiež reformy dublinského nariadenia Pred desiatimi dňami, teda niekoľko dní pred našim neformálnym stretnutím, Taliansko formálne požiadalo Estónsko, aby sa to zahrnulo na program. My sme teda veľmi rýchlo zareagovali. O niekoľko dní na to Taliansko, Francúzsko, Nemecko a Európska komisia absolvovali stretnutia v, stretnutie v Paríži. Teda veľmi dobre poznáme obsah tejto diskusii už sme vedeli, že je naplánovaná aj talianská otázka na programe. Na toto sme sa chceli zamerať, talianský akčný plán. A ďalšia vec. Nepodarilo sa nám schváliť žiadne formálne rozhodnutia, pretože prebiehalo neformálne stretnutie rady, ale môžeme skonstatovať, že sme preto akčný plán privítali okrem iného. To tiež eh, spomína aj tematiku mimovládok. Môžem potvrdiť, že to bola veľmi palčivá téma a venovali sme sa jej dosť dlho. Tento akčný plán sa naozaj orientuje na Taliansku. Ide o kódex pre mimovládky, ktoré pôsobia v Taliansku. A tiež samozrejme chceme, aby sa do toho zapojili aj ostatné členské štáty. Máme v pláne stretnutia na úrovni rôznych pracovných skupín na základe tohto akčného plánu a veríme, že aj ostatní sa do tohto zapoja. My to teda chápeme tak, že sa určite ako presne môže prebiehať koordinácia s mimovládkami. Nechceme nejako obmedzovať ich činnosť, snažíme sa len koordináciu našej spolupráce. Jeden z príkladov, ktorý som uvedla v Taline, dajme tomu, ak dôjde k lesnému požiaru, máme profesionálnych hasičov, aj dobrovoľníkov, mimovládky. Aj tu musí prebiehať spolupráca, koordinácia medzi týmito skupinami, inak e, celý les zhorí. Teda vychádzame z tohto istého cieľa, zo snahy spolupracovať medzi mimovládkami, ktoré zachraňujú ľudské životy na šírom mori a tiež Môžem zúrazniť, že nebudeme vyvíjať tlaky na mimovládky, aby nedokázali už plniť svoje úlohy. Nevidím na to žiadne dôvody. Chápem, že môže dôjsť k, k tým špekuláciám, ale čo sa týka tohto neformálneho stretnutia, myslím si, že takéto tvrdenia nie sú podložené. Čo sa týka Líbie, líbyské pohraničné jednotky taktiež politické právomoci. V tomto kontexte sú isté pochybnosti, ale musíme sa snažiť e, o e, nejaké posuny. Musíme sa totiž to téme Líbie venovať, či sa na to páči alebo nie. Nehovoríme len o, o námornej hranici v Líbii, musíme si tiež uvedomiť, že aj libyská južná hranica je relevantná. A je to, to trasou totiž prichádzajú ľudia nielen trasou cez Severnú Afriku, pretože jedna z najviac obsadených trás e, je trasa z Bangladeša. Tí absolvujú cestu cez púšť, mnohí prichádzajú o život už na tejto ceste. A v súčasnosti môžem povedať, že máme jedinečnú príležitosť zastaviť tieto procesy. Aby sme však e, dosiahli posun, musíme diskutovať s Líbiou. Bol vytvorený trastový fond pre Afriku na úrovni EÚ. Bude si to vyžadovať aj finančnú podporu od členských štátov. Tiež sa musíme snažiť o lepšiu spoluprácu priamo na mieste. Musíme sa snažiť e, tiež poskytovať dostatočnej miery školenia. To si bude vyžadovať desiatky miliónov. E, ďalej solidarita. Súvisí to opäť so stretnutím v Taline. Musíme to rozdeliť e, na dve tematické oblasti. Taliansko sa prejednávalo v jednej časti stretnutia, ďalej v druhej časti sme sa venovali témam solidarity, reformy dublinského nariadenia a tiež zodpovednosti. Musíme teda vnímať tieto veci v kontexte. Ja ich tiež takto vidím. Dlhodobo sa možno budú musieť oddeliť, ale italianská kríza nám pripomína, že je tieto plány potrebné implementovať čo najskôr. Základom by mohlo byť Dublinské nariadenie. Vieme, že všetky tieto aspekty, ktoré sa týkajú európskej azylovej reformy, sa už e, chýlia ku koncu. Čo sa týka ich prejednávania, malo by sa to posunúť už potom na úroveň trialógu. Najzásadnejšia e, téma je téma solidarity. Ja predpokladám, e, že sa to zasekne na tom, že viacero členských štátov únie zaujíma dosť odlišný prístupy k solidarite. To môže spôsobiť istú nespokojnosť. Musíme si uvedomiť, že členské štáty sú v tomto zvrchované. Je potrebné si uvedomiť, že efektívna politika návratov pre tých, ktorí nemajú právo na medzinárodnú ochranu v Európskej únii, plus silná ochrana vonkajších hraníc Vďaka tomu získame lepší mandát, posunúť veci ďalej vpred. A to znamená, že členské štáty, ktoré nevnímajú solidaritu možno podobne ako ostatné, že by možno boli ochotnejšie spolupracovať. Teda ak by komisia zaviedla svoje opatrenia voči týmto členským štátom, samozrejme má na to právo, uvidíme, aké rozhodnutie sa príjme. Ja by som bol samozrejme najradšej, ak by členské štáty boli ochotné podporiť princíp solidarity. A toto sa budem v najbližších niekoľkých mesiacoch snažiť. My sa musíme snažiť e, o prejavy solidarity. Reforma dublinského naradenia je nevyhnutná v súčasnom globalizovanom svete Takáto kríza, ktorú vidíme v Taliansku, sa môže udiať kdekoľvek, nielen v regióne Sredozemného mora, ale aj je, eh, ďalej na sever. Teraz by som sa vyjadril k ďalšej téme, ktorá je veľmi významná pre Estonsku, a sice interoperabilita. Eh, eh, v prvom rade vás chcem ubezpečiť, že v 21. storočí je to jediná možnosť, ako pokročiť e, dopredu boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. E, v tom musíme byť rýchli a efektívni. A presadzovanie práva musí e, dobre fungovať a musí fungovať rýchlo, efektívne. A to možno zabezpečiť len, keď budeme mať efektívny, funkčný a interoperabilný mechanizmus výmeny údajov. Je mnoho otázok ohľadom ochrany údajov ktoré na základe estonského príkladu e, môžem potvrdiť, že ak máte dobre organizované databázy, ktoré medzi sebou komunikujú, tak e, v takom prípade môžete tie databázy lepšie e, kontrolovať a kontrolovať aj akékoľvek zneužitie takýchto databáz. Môžete vytvoriť napríklad rôzne úrovne prístupu pre rôzne, eh, rôznych pracovníkov v oblasti presadzovania práva. Takže a to všetko preto, aby tie informácie a údaje boli eh, čo najlepšie chránené. A to je možné vďaka používaniu aktuálnych interoperabilných databáz pretože keď sú tie databázy oddelené, to e, obnáša oveľa viac administratívnej práce. No a pokiaľ ide o tie hlavné e, spisy, ktoré máme na stole, EASO e napríklad, už ste sa na to pýtali. Áno, to je oblasť, ktorej sa treba posunúť dopredu veľmi rýchlo, keď sa vrátime z letných prázdnin. Potom šengenský informačný systém. Myslím, že už e, sa naše e, názory e, zbližujú a myslím, že by sme v jeseni mali urobiť určité rozhodnutia, rozhodnutia vstup, systém vstup, výstup a ETIAS. Takisto vstup, vstup a výstup už sa blíži v podstate k trialogu a podobne je to v prípade ETIASu. Na jeseň by sa mohol spustiť trialog aj o ETIASe. A pokiaľ ide o Európske centrum, myslím si, že toto je pomerne e, dlhodobo e, koncipovaný e, prístup a vychádzame tu z súčasnej spolupráce policajných zložiek, kde sa vymieňajú informácie o napríklad e, rôznych webových stránkach, ktoré podporujú radikalizáciu. E, s pánom Lópezom e, som išiel do, navštívil Silicon Valley a stretol som sa tam s niektorými spoločnosťami, ktoré prevádzkujú stránky so sociálnymi media, na sociálnych médiách, takže tie sú ochotné s nami spolupracovať a takisto treba brať do úvahy, že tie e, spoločnosti medzi sebou e, si medzi sebou konkurujú, ale napriek tomu začali spolupracovať, e, pokiaľ ide o sledovanie radikálnych stránok na internete. Mali by sme mať samozrejme takýto e, orgán e, v Európskej únii, ktorý sa tým zaoberá, ale samozrejme je dôležitá aj spolupráca medzi jednotlivými členskými štátmi. Ide tu o e, opatrenia proti radikalizácii a jednotlivej politiky ktoré by na to mali byť nastavené. No a potom je tu ešte otázka, ktorá sa týka relokácie z tretích krajín. Ako predsedníctvo Máme za úlohu vyzvať členské štáty, aby umožňovali relokáciu. Estónsko je niekde uprostred toho zoznamu, pokiaľ ide o možnosti presídľovania, ale chceli by sme dosiahnuť dohodu s Talianskom, a to tak, aby sa už vykonávali e, e, tie interviu v Taliansku, e, v tých hotspotoch, ktoré sa zriadujú. A neviem teda, či som odpovedal na všetky otázky, ak nie, tak sa ospravedlňujem, lebo tých otázok bolo veľa. A dúfam, že diskusia, ktorá bude prebiehať a v ktorej budeme pokračovať, bude konštruktívna rola parlamentu je v tomto veľmi dôležitá a bude dôležitá v nasledujúcich mesiacoch. Ja e, dúfam, že sa stretnem s mnohými z vás a že si ozrejmime, aké sú vaše očakávania, e, pokiaľ ide jednak o tie e, otázky, ktoré sa týkajú súčasnej krízy, ale aj dlhodobé otázky. Ďakujem, pán minister. Mnoho z týchto otázok sú skutočne priebežne riešené dôležité otázky, takže sa nepochybne opäť uvidíme v krátkej dobe 24. júla na eh, stretnutí ministrov ohľadom Tunisu a Libie. To sú veci, ktoré sa vyvíjajú veľmi rýchlo a určite chcú poslanci byť o tom byť informovaní. Takže E, je toľko spisov, na ktorých sa momentálne pracuje, že my sa budeme snažiť byť čo najflexibilnejší. Myslím si, že aj tento, toto stretnutie e, bolo e, veľmi užitočné a mm, takisto aj zajtra sa bude hovoriť o tom, e, o čom sa rokovalo na rade EHA ohľadom prania špinavých peniazí a podobne. Takže budeme na tom pracovať. Ďakujem vám opäť za to, že ste prišli. A teraz prejdeme k e, všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rok 2018. E, prepačte, že sme sa takto oneskorili v preberaní tohto programu, takže prosím vás, aby ste sa ujali slova, pán kolega. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že sa nám to podarí do pol, hovorí pán Ježek, pretože potom budem musieť ísť e, prezentovať návrh správy. Takže pokiaľ ide o tie rozpočtové a platobné prostriedky, to bolo znižené o 70,9% a 21,7% v porovnaní s roku 2017. A ja sa Domnievam, že môžeme dobre využívať nástroj flexibility tak, aby e, sa rozpočtové prostriedky dostali do e, položky 3 117 e, miliónov eur nad strop na tento rok. Podľa mňa nie je dosť na to, aby sme riešili tie súčasné potreby v Európskej únii. Konkrétne vnútorná e, bezpečnosť 35,6% e, tam nastal e, pokles v, roku, v porovnaní s rokom 2017. Máme mnoho ďalších bezpečnostných otázok v Európskej únii a v Európe a potenciálny návrat celého radu zahraničných bojovníkov napríklad z Sýrie a Syraku napríklad pretože ISIS eh, je teraz vytláčaný zo svojich pozícií. Eh, Európska únia a agentúry potrebujú dostatok prostriedkov, aby sa mohli eh, vyrovnať s týmto narastajúcim nebezpečenstvom. Zriadenie systému ETIAS a systému vstup výstup znamená, že potrebujeme mať dostatočné finančné zdroje, aby sme boli schopní plne implementovať tieto systémy a to je e, zásadné pre bezpečnosť v Európskej únii. Okrem toho, e, fondy MF e, sa takisto stenčujú, komisia argumentuje, že počet prichádzajúcich žiadateľov o azyl drasticky klesá. Toto možno platí pre balkánsku cestu, ale nie pre e, cestu v strednom Sredomorí, pretože tam to narastá, najmä teda pokiaľ ide o migrantov z Líbie. Podľa mňa je dôležité, aby mala Európska únia dostatok finančných prostriedkov pre prípad ďalšieho masívneho prílivu Naposledy sme boli, e, pokiaľ ide o rozpočet, e, pre takýto príliv e, veľmi zle pripravení a nakoniec to vedlo k situácii, ktorá nakoniec sa riešila dlho, dlhú dobu a trvalo niekoľko mesiacov, kým sa situácia dostala pod kontrolu. Takže my nechceme pod, podceniť rozpočtové prostriedky v, vo fonde ENE. A pokiaľ ide o agentúry únie v oblasti spravodlivosti a domácich vecí. Komisia navrhuje navýšenie rozpočtu a vytvoriť e, a, teda rozpočet väčšiny týchto agentúr ale potreby e, väčšiny týchto agentúr neboli plne zohľadnené. EULISA e, zohráva kľúčovú rolu pri zabezpečovaní efektívnej, efektívneho a účinného vzdielania informácií a pokiaľ a vzhľadom na svoje nové úlohy, ktoré dostala v nedávnej dobe, potrebuje ďalšie ľudské zdroje, e, úlohy Europolu v oblasti e, boja proti terorizmu a počačovej kriminalite a e, pašovaniu ľudí sa takisto zintenzívnili a preto by sme chceli požiadať komisiu, aby prehodnotila, či ten navrhovaný počet nových pracovníkov je dostatočný vzhľadom na okolnosti. A takisto chcem počuť názory kolegov e, na e, tento e, návrh. Ďakujem vám, pán Ježek, za vašu prácu. Takže tieňoví spravodajcovia, spravodajcovia a ďalší kolegovia sa vyjadrujú, vyjadria k jednotlivým položkám. Barbara? A za EPP ako prvá. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Ja e, chcem e, privítať e, návrh stanoviska, ktorý vypracoval pán spravodajca škrty v rozpočte navrhované Európskou komisiou, pokiaľ, o ktorých hovoril, sú polutovania hodné a mali by sa prehodnotiť. Chcem zdôrazniť niekoľko vecí. Pokiaľ ide o MF, tam by sme mali povedať, že tie škrty nie sú vôbec o oprávnené vzhľadom na integračné opatrenia a navratovú politiku. E, v tejto fáze e, hovoria e, hovorí komisia, že nie je potrebné toľko financií vzhľadom na oneskorenú legislatívu a revíziu dublinského nariadenia, ale mali by sme komisiu vyzvať, aby dodržala svoj sľub a predložila Eh, list eh, z návrhom opravného rozpočtu, hneď ako bude eh, revízia Dublinu prijatá, tak aby bolo k dispozícii dostatok rozpočtových prostriedkov. Dostatočné financovanie je dôležité pre zlepšenie zdieľania informácií, a, ale aj pre boj proti iným typom trestnej činnosti, cezhraničnej trestnej činnosti a E, pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. E, takže agentúry by mali dostať ďalšie financovanie. V tom súhlasím s pánom e, spravodajcom a Europol, Eurojust, Eulisa, Sepol by takisto mali dostať rozpočtové prostriedky, malo by sa to jasne stanoviť. Podporujem pozmenujúci, ja preložím pozmenujúci, predložím pozmenujúci návrh ohľadom tohto, tohto eh, aspektu eh, pri vypracovaní stanoviska LIBE k tejto otázke. Ďakujem. Eh, pani Sylvie Guillaume, SAD. Oui, dans la même... A ja sa vyjadrím v podobnom duchu a ja chcem oceniť prácu spravodajcu a podobne ako pani Kudrická aj ja môžem skonštatovať isté sklamanie e, spojené s touto drastickou e, formou škurtať e, niektoré aspekty rozpočtu. Je pravda, že z okruhu 3 v humanitárnej kríze boli už presunuté prostriedky do tohto okruhu. A to bolo samozrejme opodstatnené, ale tento pokles na budúci rok je veľmi zásadný, najmä vzhľadom na to, keď že sa nezohľadňuje to, čo sa udeje v najbližších mesiacoch v kontexte migrácie. Nemusím pripomínať kolegom, e, čo sa deje v Líbii či v Taliansku. Chcela by som teda ešte uviezť, že sumy, ktoré sú vyčlenené pre jednotlivé agentúry, ktoré sa venujú aspektom migrácie, e, okrem iného EASO, keďže kolegovia už spomenuli ostatné agentúry EULISA, Myslím si, že e, pre túto agentúru to nie je dostatočné vzhľadom na navýšené úlohy, ktoré boli predložené agentúra. Aj teda ja tiež predložím viacero pozniacich návrhov. Našou prioritou v rozpočte e, boli vždy otázky azylu, príjmania a integrácie. To je všetko z mojej strany, pán predseda. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem, Silvii. E, tieňový sa pán Depre, Šerá, prosím. Ďakujem. Ja budem hovoriť stručne. Na úvod môžem povedať, že úplne súhlasím s orientáciou nášho kolegu a priateľa Petra Ježika. Chcel by som podobne ako on zdôrazniť dve veci. Poprvé, a tu nadvezujem na hlasovanie, ktoré prebehlo vo výbore v našom výbore v kontexte Eurodaku pod vedením našej kolegyne Sofie Intveld sme odsúhlasili e, vytvorenie operačnej jednotky v rámci Europolu, ktorá sa bude venovať dohľadu, kontroly informácií dohľadu a tiež snahe presmerovať a skonštatovať prípady um, porušenia práv uh, detí či neľudského zaobchádzania. Táto priorita, ktorá bola odsúhlasená aj v kontexte Eurodaku, ja už som hovoril aj s Petrom na túto tému, myslím, že uh, sme sa navzájom pochopili. Boli by sme radi, keby sa vyčlenili prostriedky, ktoré by umožnili Eurodaku plniť túto úlohu, ktorú sme napokon odsúhlasili aj v našom hlasovaní o Eurodaku. Ešte by som tiež chcel zdôrazniť, tak ako aj podobní, e, aj viatri iní kolegovia, aj my podporujeme e, navýšenie potreb pre Eurolisu. Ja som sa pozrel najmä na niektoré štatistiky, ktoré sa týkajú činnosti Eurolisy. Tá vykonáva veľmi citlivú činnosť, pretože zavádza do praxe a riadi spracovanie niektorých e, veľmi citlivých informácií a údajov, najmä z hľadiska bezpečnosti, dodržiavania osobných právo Doposiaľ v oblasti Eurolisy sme zaznamenali príliš veľký pokles, dajme tomu roku 2015, 2,5 milióna odvolaní na externých expertov a v roku 2016 ich už bolo 6 miliónov. Myslím si, že je to um, nepripustná politika. Zvyšujeme um, mieru záťaže pre Eurolisu a zároveň prísne zadefinujeme aj kritéria, ktoré sa musia dodržovať z hľadiska ochrany údajov. Musíme to spojiť aj s ďalšími náležitými opatreniami. V každom prípade chceme podporiť smerovanie našho spravodajcu Petra a aj ja. Spolu s ním predložím pozmeňovacie návrhy, ktoré sa viedrujú k témam, ktoré som nastolil vo svojom vystúpení. Uh, Ďakujem pekne za vašu analýzu. Minulý týždeň bolo stretnutie. Ja počujem nejaký zvláštny preklad v sluchadlách. Minulý týždeň bolo zasadnutie k financovaniu navyše, ale dám slovo teraz Petrovi, ak by mal ešte dodatočné poznámky k tomu, čo povedali kolegovia. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Rád by som tiež poďakoval kolegom, tieňovým spravodajcom za príspevky budem veľmi rád, keď prídu pozmenujúce návrhy, ktoré aktualizujú návrh v smere a v zmysle, aké tu boli spomenuté. Ďakujem. Ďakujem, Peter. Stále tu je nejaký technický problém s tlmočením v sluchadlách počuť rozličné hlasy. Dúfam, že sa to čoskoro vyrieši. Takže 23. júla 21. júla je leho lehota a takisto pre pozmeňujúce návrhy k rozpočtu. Ďakujem kolegovia a ospravedlňujem sa každému, že nasledujúci bod začína trošku neskôr. Je to Eurojust, bod 5 na našom programe. Je to navrhnutá nová legislatíva nariadenie Rada pre spravodlivosť a vnútro sa už venovala tejto téme a aktualizovala, novelizovala návrhy. E, komisia mieni lisbonalizovať Eurojust na novom e, základe a rozličné záležitosti e, majú zvýšiť efektivitu a operačnú efektívnosť Eurojustu a parlament a národné parlamenty sa tiež budú venovať vyhodnocovaniu týchto aktivít. Začíname neskoro, preto skrátim to, čo som chcel povedať. Bol to veľmi dlhý úvod Axel. Ospravedlňujem sa, že začíname tak neskoro a jednoducho vám ako spravodajcovi odovzdám slovo a odprezentujte prosím váš návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka jednotlivých eh, podrobností, najskôr k rámcovým podmienkam Eurojust v posledných rokoch pomohol eh, v predstavovaní zájemnej dôvery, a potláčanie rozdielov medzi rôznymi právnymi systémami a tradíciami aj v rámci EÚ a rýchle riešenia právnych problémov a tiež určovanie príslušných orgánov v konkrétnych prípadoch v inom členskom štáte, e, ďalej výkon e, právnej pomoci, ďalej uplatňovanie právnych nástrojov na e, území iného členského štátu, zemné uznávanie, tiež cezhraničné trestné stíhanie. Toto všetko sa zlepšilo vďaka Eurojustu. Na druhej strane v podstate explodoval organizovaný zločin cez hraničnej povahy, terorizmus, obchod s drogami, počačová kriminalita, detská pornografia, to sú um, hlavné uh, oblasti a v týchto prípadoch ide o trestné činy, ktoré majú povahu cezhraničnej treda činnosti e, tiež sa vyznačujú veľkou mobilitou, e, veľkou flexibilitou viacero členských štátov, preto sa musí zapájať do e, trestného stíhania týchto činov. Toľko teda zhruba kontext našich krokov a v tomto smere Eurojust je v zlepšovaní tejto spolupráce v súdnej oblasti, v koordinácii príslu- či- činnosti príslušných súdnych orgánov v jednotlivých členských štátoch kľúčový. Ale tiež je kľúčový aj pri podpore a pri um, podpore vyšetrovania v iných členských štátoch veľmi významný. Komisia predkladá návrh v kontexte agentúry Európskej únie pre e, spoluprácu v trestných veciach v oblasti spravodlivosti. Tento návrh pochádza ešte z júla 2013. Rada schválila všeobecné smerovanie v roku 2015. Boli tu vyňaté ustanovenia, ktoré sa týkali otázok Európskej prokuratúry, k tomu sa ešte dostanem o malý okamih. Je tu teda tento zvláštny vzťah medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom a to pôsobilo tento časový posun, keďže to nepokračovalo tak rýchlo, ako sa predpokladalo schvaľovanie Európskej prokuratúry. Ja som po svojom návrhu e, teda e, trošku chcela vyčkať a kým budú k dispozícii všetky dokumenty k riadnemu legislatívnemu konaniu, tak aby sme nemuseli reagovať na jednotlivé čiastkové legislatívne návrhy. Parlament um, chcel predložiť celkovú správu, doposiaľ sa to teda nedalo, predpoklady e, sa už však poskytli a už sa to teda dá splniť. Vzťah medzi Eurojustom a Európskou prokuratúrou sú v tomto smere eh, kameňom úrazu, preto bolo potrebné vyčkať istý čas tento zvolený postup. Bolo tu vlastne Eurojustom s komisiou aj s tými spravodajcami. Čo sa týka samotnej správy, vo všeobecnosti som zástancom stanoviska rady, a tiež e, viacero pasáží správy som venoval e, tiež podpore Všeobecného smerovania rady. Komisia v tomto istom rámci tiež e, predložila rozsiahle opatrenia, ktoré súvisia s vytvorením obrovskej prokuratúry, predložila konkrétne návrhy a preto sa tu spomína aj reforma Eurojustu, ktorá je nevyhnutná. Článok 86 zmluvy stanovuje, že uplatnenie Vytvorenie Európskej prokuratúry z Eurojustu. Musí teda prebehnúť v súvislosti s Eurojustom. Ale vytvorenie Európskej prokuratúry nebolo jednomyselne odsúhlasené na úrovni členských štátov. Zatiaľ 20 členských štátov je zapojených. V správe sa uvádza 19. Taliansko však medzi tým sa pridalo k týmto členským štátom a spomedzi týchto 20 je e, teda medzi týmito 20 členskými štátmi e, snaha na zúženú spoluprácu v tejto oblasti. Vytvorenie Európskej prokuratúry, to je niečo, čo všetci vítame, aj ja, ale za predpokladu, že sa zachová e, pomernosť a tiež princíp subsidiarity a v trestnom stíhaní, že sa bude môcť naďalej postupovať na území jednotlivých členských štátov. Prehlbená spolupráca teraz musí byť e, vytvorené v praxi. Vytvorenie Európskej prokuratúry na základe jednomyselného rozhodnutia by bolo veľkou pridanou hodnotou v oblasti e, vnútra a spravodlivosti. A keďže sa to nepodarilo, musíme, a o to sme sa napokon aj snažili, s tým bola však aj spojená istá kritika, tie právomoci medzi jednotlivými členskými štátmi, medzi Eurojustom a prokuratúrou sa budú musieť objasniť, aby to bolo zadefinované dostatočne jasne, aby nevznikali medzery na jednej strane, alebo aby nevznikali e, e zdvojené konania v dôsledku nejasných definícií, vzhľadom na to, že Európska prokuratúra sa bude angažovať v prípade trestnej činnosti, e, ktoré spôsobujú straty na finančných záujmoch Európskej únie. Bude to e, spojená právomoc e, Európskej prokuratúry, nie výlučná. Zuständigkeitskonflikt hier dann auch hinweis. Upozorňujem preto na možný konflikt právomoci. Bol by som za to, aby sa to jasne presne zadefinovalo, aby sa to obmedzilo z hľadiska hraníc týchto e, pôsobností a právomoci podľa mňa, podľa môjho vnímania, a takto je to aj správe uvedené. Eurojust bude vtedy zodpovedný za trestnú činnosť Teraz spôsobuje straty na finančných záujmoch v prípade, že Európska prokuratúra nebude práve príslušná. Podľa môjho názoru je e, dôležité to takto jasne uviesť, tak aby nevznikali medzery. Teda Eurojust bude naďalej príslušným orgánom pre tieto členské štáty, ktoré nie sú súčasťou tejto prehlbenej spolupráce, ktoré nepodporujú vytvorenie Európskej prokuratúry a tiež vo všetkých tých prípadoch, e, v ktorých dôjde k trestnej činnosti, ktorá spôsobuje straty na finančných domov Európskej únie. Ďalej veľkú časť správy e, pokrýva aj otázka ochrany údajov. To by som chcel oceniť, e, najmä rozlíšenie, ktoré uplatnila Rada medzi operatívnymi osobnými dátami a administratívno-technickými osobnými údajmi. V tomto nariadení podľa môjho názoru by sa mali uvádzať len tie predpisy, ktoré sa vzťahujú na operatívne osobné údaje, pričom správa kolegyne Cornelie Ernst e, ktorá sa vzťahuje na nariadenie 45-2001 v kontexte medziinstitucionálnych e, aspektov ochrany údajov. Tu sa e, vezme do úvahy oblasť administratívno-technických údajov. A to sa teda e, objavuje zároveň aj v návrhu správy kolegyne Ernst. E, tieto úpravy, ktoré sa týkajú ochrany údajov, sa budú stiahovať aj, pre, aj na Europol. Podľa nariadenia z roka 2016, ktoré sme už schválili, a tiež ktoré sa vzťahuje na Európsku prokuratúru. Chcel by som ešte dôrazne uviezť, že v rámci tohto nariadenia 45-2001 nepôjde e, o rozšírenie operatívne druhy údajov ďalej. Čo sa týka štruktúry organizácie Eurojustu, Rada navrhuje oddelenie medzi operatívny a administratívno-technickými úlohami, aby výkonný výbor mal administratívne právomoci. Ja som E, to aj prevzal do svojej správy. Zámer je taký, aby Eurojust bol efektívnym orgánom, ktorý bude konať efektívne, tak aby jednotliví členovia, mohli príjmať rozhodnutia aj s podporou výkonného výboru, tak aby sa mohli venovať e, čiste svojim operatívnym úlohám. Po svojom návrhu E, nepodporujem celkom tvrdenie komisie, čo sa týka zastúpenia komisie v tomto e, výkonnom výbore, aby tam mala dvoch zástupcov. Ja som e, bol za to, aby to bol len jeden zástupca, pretože je tomu tak aj v prípade Europolu. A preto som to prispôsobil vo svojej správe. Možno ešte stručne k Brexitu a tiež k Írsku a k Dánsku. Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili, teda neoznámili, že by sa chceli stať súčasťou a Dánsko sa tiež nebude podielať e, na tomto systéme. Nie sú ani viazané tieto krajiny a ani e, povinné. A táto neúčasť týchto krajín je samozrejme um, veľmi politovania hodná, pretože spolupráca v trestných veciach e, je prospešná pre všetky členské štáty. Preto vo svojej správe navrhujem, aby sme s týmito členskými štátmi uzavreli dohody o spolupráci medzi Eurojustom a týmito členskými štátmi jednotlivo a že by to bolo jednoznačne prospešné. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Voss. Um, I'm going to go straight to the shadows. Ďakujem, pán Voss. Čo sa týka tieňových spravodajcov, Sylvie, Ivan Kaufman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi veľmi srdečne. Myslím, že popísal veľmi podrobne svoju správu. Tiež sa chcem poďakovať za to, že máme možnosť v priebehu letnej prestávky sa oboznámiť s touto témou podrobnejšie a že lehota na pozmeňovacie návrhy bola stanovená až na začiatok septembra, že bola posunutá. To naozaj je veľmi dôležité, pretože ako všetci veľmi dobre viete, tento týždeň v podstate sme ešte v Bruseli a týmto končíme a nemali by sme preto dostatok času eh, si to preštudovať po tom, čo táto téma tak dlho čakala, kým sa mohla spracovať. Myslím, že nebolo na mieste stanoviť eh, takú krátku lehotu na pozmeňovacie návrhy. Za to ešte raz srdečná vďaka. Pán Foss už upozornil, že návrh komisie už 4 roky je na stole. Medzi tým sa toho udialo veľa. Už sme boli svetkami vytvorenia e, Európskej prokuratúry takmer. A bolo to dohodnuté tak, že keď sa e, jasne stanoví, ako má fungovať Európska prokuratúra, že potom sa budeme venovať Lisabonizácii Eurojustu, tak povediac, aby sme mohli zaistiť, že bude jasne um, oddelené, kde sú e, kompetencie jedného orgánu a kde sú ďalšie, aby nedošlo k zdvojovaniu činnosti. Myslím si, že e, tomuto treba naozaj venovať veľkú pozornosť. Obe inštitúcie musia mať veľmi jasne oddelené právomoci a pôsobnosti. Ešte jednu vec by som chcela vyzdvihnúť, ak dovolíte. Myslím, že by sa to malo tiež zohľadniť Došlo už medzičasom k hodnoteniu Eurojustu v roku 2015. Samozrejme za iných okolností, za iných um, predpokladov, ale myslím, že by sme sa mali pozrieť na to, či tento proces hodnotenia, ktoré bolo predložené až po uh, návrhu správy komisie a už tak či tak uplynuli odtedy dva roky, či by sa nemalo podrobnejšie preskúmať, či je tam obsahnuté úplne všetko a všetky tie aspekty, ktoré spomenul kolega Foss. A ešte posledná vec, e, čo sa týka ochrany údajov, tu musím pripustiť, že sa bude musieť podrobnejšie oboznáviť e, s týmto dokumentom. Na prvý pohľad e, som to rozlíšenie v otázkach ochrany údajov celkom nepochopila, ale verím, že ešte budem mať priestor to podrobnejšie prediskutovať. Ďakujem. You, Ďakujem, Silvi a za Alde. Chcete? Natálie, vy? Merci, uh, merci. Ďakujem pekne, Klod. A ja sa chcem poďakovať e, spravodajcovi. Som rada, že sa táto téma opäť dostala na program, keď bola pozostavená od roka 2013. Čakali sme totiž na uzavretie procesu vytvorenia Európskej prokuratúry. To už sa podarilo. V podstate už je prokuratúra vytvorená, aj keď ide o prehlbenú spoluprácu. Teraz e, sa musíme venovať tejto reforme, ktorá je veľmi dôležitá, pretože umožní získať v podstate e, väčšiu efektívnosť, operatívnu efektívnosť Eurojustu a to je dôležité v súčasnom svete, keď sú e, trestné vyšetrovania čoraz viacej zraničnej povahy a preto eh, je o to viac dôležitá pridaná hodnota takéto Európskej agentúry. Chcela by som oceniť prácu spravodajcu Axela Fossa, ktorý predložil svoju správu. Odviedol eh, veľmi podrobnú prácu, ktorú nám priblížil a na základe toho teraz budeme mať možnosť v priebehu letnej pauzy si podrobnejšie preskúmať všetky aspekty, všetky detaily a legislatívne dopady. Veľmi stručne by som chcela znieť niekoľko podnetov najskôr k samotnej správe. Všetky snahy sa orientujú na objasnenie, ktoré je nevyhnutné, ako ste už kolegovia podotkli. A síce mali by sa jasne zadefinovať e, kompetencie prokuratúry a tiež e, jedna právomoci jednotlivých orgánov, tak aby bolo zaručené čo e, najhladšie spracúvanie prípadov v systéme e, trestnej spravodlivosti. Zároveň by som chcela zdôrazniť aj objasnenie kompetencií prokuratúry, teda e, kompetencie Eurojustu a prokuratúry na druhej strane. Nie je to totiž úplne jednoduché. Mali by sa jasne zadefinovať aj hranice kompetencií, ale tiež možné prepojenia, možné uh, E, premostenia, aby samozrejme sa predišlo zdvojeniu činnosti. Aj toto uvádzate vo svojej správe. Ešte tri poznámky veľmi rýchlo. Tie sa objavia aj v pozmeňovacích návrhoch. Nebudem zachádzať do podrobností. E, naša skupina bude venovať veľkú pozornosť v tomto kontexte tomu, aby tento systém agentúry bol čo najeurópskejší, tak povediac aby bol čo najviac poznačený duchom spoločenstva, ak to tak môžem povedať, vo svojom fungovaní ďalej. Po druhé, otázka procedurálnych práv a tiež e, osobných údajov. Aj toto budú za ruky, o ktoré bude naša skupina žiadať. A ešte v neposlednom rade už to spomenuli kolegovia, aj Axel to spomenul, s členskými štátmi ktoré sú súčasťou eh, prokuratúry ktoré nie sú súčasťou prokuratúry, ako bude prebiehať spolupráca, ako zaistiť eh, čo najväčšiu plynulosť, čo najväčšiu ochranu vzhľadom na disparitu, ktorú ste eh, spomenuli aj vo svojich záberoch. Toľko teda zhruba postoje našej skupiny, ktoré sa budú ďalej rozpracovať v priebehu letnej pauzy. Ešte raz srdečná vďaka spravodajcovi za túto veľmi jasnú a veľmi hutnú správu. Ďakujem pekne, Natali za ECR. Pán Ujazdovský, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel predovšetkým poďakovať spravodajcovi za podnetnú správu. Európska prokuratúra nevznikla ako orgán vytváraný Európskou úniou jednomyselne, a preto si myslím, že našim východiskom by mala byť plná, kompeten- plná kompetencia Eurojustu, nielen posilnenie v tých oblastiach, ktoré nemala mať na starosti Európska prokuratúra, napríklad boj s terorizmom alebo kybernetická trestná činnosť alebo obchodovanie s ľuďmi, detská pornografia a ostatné kompetencie. A práve preto krajiny, ktoré v rámci zvyšenej spolupráce nepristúpia k Európskej prokuratúre, budú musieť spolupracovať cez Eurojust. Teda zo zásady, e, z podstaty vyplýva, že Eurojust by mal mať plné kompetencie, pretože je inštitúciou, ktorá má silnú podporu e, v zmluve. Viem, že do veľkej miery pán spravodajca súhlasí s týmto pohľadom na vec a chcel by som kvitovať s uznaním to, čo povedal pán spravodajca o tom, ako je zostavený Eurojust, inštitučná konštrukcia, tak povedia z Eurojustu. Tam ide o spolupráci na európskej úrovni, ale aj o dôveru poskytovanú členským štátom, pretože to je iste predpoklad efektívnej činnosti tejto agentúry. Súhlasím aj s tým, že je treba sa postarať o špeciálne dohody s tými krajinami EÚ, ktoré majú opt-out, ktoré sa nezúčastnia tejto oblasti politiky. Ide tu napríklad o Dánsko, Írsko, Zkrátka špeciálne zmluvy, ktoré umožnia Eurojustu spolupracovať s týmito krajinami a to bude v prospech európskej bezpečnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Jan Albrecht, nech sa páči. Ďakujem pekne a ja hovorím za tieňov novú spravodajkyňu, s ktorou spolupracujem. Aj s EPP spolupracujeme veľmi úzko. Chcem poďakovať spravodajcovi za návrh správy. Eurojust je naozaj zásadne dôležitý hráč, ktorý má zlepšiť spoluprácu v justičných otázkach a zvýšiť dôveru medzi členskými štátmi EÚ. Shodneme sa aj na myšlienke, že revízia Eurojustu musí byť v súlade s budúcnosťou Európskeho úradu prokurátora a aby tu bola konsistentnosť, aby sme sa vyhli odkladaniu e, tejto, vytvorenia tejto novej ambicioznej organizácie. Myslíme si, že to je naozaj dôležité, e, takéto kompetencie medzi Eurojustom a EPPO nastaviť správnym spôsobom a zadefinovať aj spoluprácu, e, vyhnúť sa potenciálnym konfliktom medzi týmito dvoma organizáciami, jednoducho zaručiť úzku spoluprácu a súčinnosť a špeciálny vzťah medzi nimi napríklad participáciou na stretnutiach a výmenou názorov. Eurojust a EPPO musia pracovať e, ruka v ruke, ak sa má efektívne bojovať cez hraničným zločinom. Čo sa týka ochrany dák, ľutujeme, že podobne ako v iných agentúrach aj tu je e, špecifický rámec pre ochranu údajov a my dúfame, že počas e, procesu práce na e, tomto, na tejto tematike môžeme prijať to, čo mienime prijať e, už v novom rámci pre inštitúcie EÚ o ochrane údajov. Našej strany v parlamente by to malo byť zjednotená úroveň ochrany a všetky tieto agentúry, keďže sú to všetky organizácie EÚ, bolo by dobre, ak by sme sa pokúsili jednoducho tieto dva vývojové prúdy v rámci tohto nariadenia nejako zladiť. A to sa nám napríklad nepodarilo pri nariadení o Europole ani o nariadení o Frontexte. Ale urobíme maximum preto, aby sme e, z našich názorov a pozmeňujúcich názorov vyťažili maximum. Som veľmi rád, že budeme spolupracovať na tejto tematike čo najrychlejšie. Ďakujem. Ďakujem za komplexnú reakciu od tieňových spravodajcov. A teraz opäť pán spravodajca, pán Vos. Nechcete sa už vyjadriť? Dobre, tak teda komisia, prepáč Axel, komisia prosím veľmi krátučko a potom až pán Vos bude mať záverečné slovo. Prosím, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, za seba by som poďakoval e, na začiatku spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Je to naozaj rozsiahla tematika prípravy tejto správy a do veľkej miere sa naozaj zhodneme s návrhom. Nebudem hovoriť o všetkých predložených návrhoch, ktoré e, predložili veľmi túto rozpravu. Sú tu na jednej strane zásadné veci, na druhej strane politické veci a za výbor pre Live by sme radi priniesli na pretras tieto. Poprvé, keď sme pripravovali náš návrh, najmä čo sa týka štruktúry e, predmetnej agentúry, sústredili sme sa na spoločný prístup k agentúram, ktorý sme dohodli medzi parlamentom, radou a komisiou v júni 2012. A tento spoločný prístup má zabezpečiť, že je tu konzistentnosť pri príjmaní rozhodnutí o rozličných e, unijných agentúrach. Jedným z kľúčovým z kľúčových prvkov tohto spoločného prístupu je možnosť komisie participovať na, úrov, na najvyššej úrovni rozhodovania týchto agentúr. Zvyčajne sú to správne rady, v prípade Eurojustu je to kolegium. Tento spoločný prístup zabezpečuje, že zástupcovia komisie môžu byť prítomní pri týchto rozhodnutiach. Pán spravodajca Vos povedal, že sa to dá vykompenzovať faktom, že komisia je predsa v exekutívnej rade, výkonnej rade. To nie je to isté. Výkonná rada pripravuje rozhodnutia, ktoré kolegium potom príjme. A ak v kolegiu by komisia nebola zastúpená, to znamená, že by sme nemali pozíciu, z ktorej by sme mohli ovplyvniť veci. Dokonca aj v Europole, v výkonnej rade sú zastupcovia komisie. Takže toto je z hľadiska inštitucionálnej dôležitosti, z nášho hľadiska. Pre nás je to dosť e, silná vec. E, aj pre trialog sa budeme snažiť to presadiť. E, trošku by som vznesol námietky pri ochrane dát. Bohužiaľ, pán Albrecht mi tiež na jednej strane podporujeme spoločný prístup k rozličným agentúram, aby to bolo konzistentné, tak ako sme to už navrhli. Všetky údaje, ktoré sa spracovávajú v Eurojuste, by mali podliehať tomu istému režimu. Tento režim eh, teraz beží vo všetkých agentúrach. Je to eh, nariadenie 45 z roku 2001. Čo sa týka opatrení, ktoré doplňajú tieto všeobecné pravidla, to sme začlenili do nášho návrhu. Ďalej tu vidíme prepojenie s rokovaniami, ktoré prebiehajú o následnej právnej norme po 45 z roku 2000, ale inak sme veľmi radi s tým, ako toto všetko napredovalo, aký progres sa dosiahol a tešíme sa na spoluprácu s pánom Vosom a ďalšími kolegami v trialogu. Ďakujem. Takže ďakujem. Axel, prosím, e, zhrnutie na záver. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj všetkým tieňovým spravodajcom za komentárem, takisto komisii. Už k tomu nebudem veľa dodávať, len toľko, že pozmenujúce návrhy sa presunuli na september a myslím, že to je dobrý krok, aby sme na to mali dostatok pokoja a hm, vďaka dobrej práci sekretariátu v celom procese v podstate stratíme len 10 dní, hoci teraz máte nám pozmenujúce návrhy niekoľko týždňov. Ďakujem teda sekretariátu za návrh, pokiaľ ide o ochranu údajov. Domnievam sa, že špecifika Europolu alebo Eurojusu v tomto prípade musia byť zohľadnené. Máme tu dva typy údajov a ja si myslím, že je potrebné zamyslieť sa skutočne nad tým, ako najlepšie tieto údaje chrániť, ako najlepšie riešiť ochranu údajov. Pokiaľ ide o tieto inštitúcie, myslím si, že je opodstatnené, aby sme tu mali návrh na rozdelenie na dva typy údajov. Eurojust žije v podstate z dôvery členských štátov a štátnych e, e, a prokurátorov. A preto je potrebné mať tu špecifické predpisy, ale môžeme sa na to ešte podrobnejšie pozrieť. Chcem len varovať pred tým, aby sme neházali všetko do jedného vreca, pretože tu sú skutočne rôzne typy údajov a bol by som teda za diferenciáciu tak, aby ochrana údajov lepšie zodpovedala špecifickým podmienkam. No a pokiaľ ide o to, čo hovorila komisia, chápem, že komisia by chcela všetko robiť rovnakým spôsobom, ale skutočne tá situácia v orgánoch e, činných v trestnom konaní nie je úplne rovnaká ako v agentúrach. Preto budeme musieť prijať isté opatrne podobne ako v prípade Europolu. Budeme to musieť e, inak nastaviť. Inak sa teda teším na e, ďalšie kontakty s kolegami v septembri v tejto veci, keď sa budeme môcť zamyslieť nad podrobnosťami. Ešte, že bol by som rád, keby sa nám podarilo, pokiaľ možno, posunúť to na úroveň konsenzu. Je totiž dôležité, aby to potom následne našlo dostatočnú podporu aj v ďalších fázach, najmä keď sa to bude musieť potom posunúť do trialógu. Thank you very much. Ďakujem, Axel, za prácu a takisto aj tieňovým spravodajcom. Bolo to veľmi komplexné. Ďakujem vám. Myslím, že už sa nám darí dodržívať časové limity. Teraz bod 6, 7 a 8, kolegyne a kolegovia. pozmeňujúce návrhy 4. septembra. Áno, dal som vám ten termín. Dobre, takže teraz e, body 6, 7 a 8 teraz. Máme tu tie tri spisy o šengenskom informačnom systéme a prezentáciu e, spravodajcov e, pán Rio a Lenard. Takže dostanú slovo najskôr oni, potom e, komisia predsedníctva a tieňoví spravodajci. Takže pán Koeliov, môžete začať. Pán Koeliu. Ďakujem, pán predseda. Ja na úvod poviem niekoľko poznámok po svojom materinskom jazyku v portugalčine. Systém, eh, informačný šengenský systém eh, je najlepšia databáza pre bez, európsku bezpečnosť. Obsahuje 70 tisíc eh, údajov, či už, aj, či už je o lode, ukradnuté automobily alebo hľadané osoby alebo teroristov. A majú k tomu prístupy policajti, pohraničná stráž, pobrežná stráž a podobne. Eh, už eh, sa reagovalo na 4 eh, milióny takýchto žiadostí o informácie a toto všetko zabezpečuje slobodný pohyb, ktorý je tak cený pre európskych občanov. Takže ide o zdieľanie informácií a výstrach medzi policajnými a súdnymi orgánmi a toto ochraňuje naše vonkajšie hranice a prispieva E, zásadným spôsobom k našej vnútornej bezpečnosti. A práve preto je veľmi dôležité reformovať SIS a prispôsobiť ho dnešnej situácii. Myslím, že e, tento e, parlament by mal poďakovať Európskej komisii za predložené návrhy, ale treba povedať, že sa dá urobiť aj viac. A práve preto predkladám tieto svoje dnešné návrhy. SIS môže prispieť k rýchlejšej a efektívnejšej e, e, snahe v boji proti organizovanému zločinu. A preto e, musia členské štáty poskytovať všetky informácie a to včas a zdieľať ich s Europolom. SIS už chráni naše deti, ale môže to robiť ešte lepšie deti, ktoré sú ohrozené nebezpečenstvom únosu, ktoré sa stratili. Všetky e, tieto sú v systéme SIS. Mm, prekračovať hranice neznamená, že by mala byť menšia ochrana. SIS e, je ústredným prvkom našej bezpečnosti, používa sa čoraz viac a sú tam čoraz lepšie informácie a preto e, treba zabezpečiť, aby používaná technológia, technológia bola robustná a schopná poskytovať potrebné odpovede. Treba posilniť centrálny systém a takisto aj odolnosť e, proti útokom a prípadným chybám. Súčasne e, treba e, nástrojiť na systéme Bigger System, Bigger Safeguards pri vytváraní SIS-2. Treba posilniť normy na ochranu údajov a takisto zabezpečiť primerané financovanie, pokiaľ ide o informačné kampane. Tento parlament vždy chcel plánované rozvíjanie tohto systému a e, takisto chcel vždy rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou. Takže teraz e, troška podrobnejšie o mojom návrhu a zameriam sa na 6 oblastí. Poprvé, e, ako viete, SIS je centrálny systém, má jednu centrálnu databázu v Štrasburgu a ďalšiu v Rakúsku Komisia navrhuje, aby všetky e, členské štáty mali národnú kópiu, ktorá by mohla byť pripojená k tomuto centrálnemu systému. Ja pochybujem o tom, že toto je správny smer. E, parlament bol e, vždy, vždy skeptický k tomuto riešeniu a doposiaľ komisia nebola schopná predložiť dostatočné odôvodnenie tohto, tejto politickej zmeny. SIS 1 a SIS 2 v prípade SIS-1 a SIS-2 bola dokonca aj komisia pôvodne proti tomuto riešeniu. Takže e, takéto riešenie e, na centrálnej a národnej úrovni e, nebolo uplatnené v žiadnom inom systéme, ani v ETIASe, a ani nevychádza, nevyplýva z odporúčaní vysokej skupiny na vysokej úrovni pre výmenu informácií. informácií. Takže e, parlament prijíma e, súčasný kompromis. E, členské štáty, ktorí chcú mať svoju kopiu, by tak mohli, by mali mať toto právo. A tie členské štáty, ktoré nechcú, nemali by byť nútené, aby sa túto kópiu vytvárali. Zároveň chcem zabezpečiť, aby centrálny systém bol schopný riešiť všetko, čo sa od neho požaduje a poskytovať všetko, čo sa od neho požaduje. A preto e, vyzývam na jeho posilnenie na základe aktívnych riešení e, pomocou systémov v Štrasburgu a v Rakúsku, ktoré by mali pracovať paralelne, tak aby sa takto reagovalo na narastajúce požiadavky e, a na narastajúce nároky na bezpečnosť a spolahlivosť. A e, pokiaľ ide o nedostatky alebo e, zlyhania, e, k tomuto prichádzalo medzi centrálnym systémom a národnými systémami. My chceme zaviesť takú prax, ktorá by práve riešila aj túto otázku. Ja preto navrhujem komunikačnú infraštruktúru, zduplikovanie, zdvojenie komunikačnej infraštruktúry. A pokiaľ ide Takisto chcem počiarknúť e, e, kompetenciu dohľadu EURISA. E, pokiaľ ide o reakcie na teroristické hrozby, komisia chce výstrahy vo všetkých prípadoch takýchto hrozieb, ale podľa mňa ide aj o typ a objem informácií v prípade vytvorenia takejto výstrahy. A preto chcem, aby bola povinnosť zdieľať e, informácie bez e, ohľadu na to, aký typ e, rozby ide. A potom tu máme nový typ výstrach. To vlastne umožňuje akúsi zlatú strednú cestu a je to inteligentné riešenie. SIS je v podstate aj národná databáza, to znamená, že tu e, pristupuje k tomu extrateritoriálny e, aspekt e, a zároveň teda umožňuje funkčnosť tohto systému aj v prípade, že členské štáty nejakým spôsobom z nejakých rôznych dôvodov nebudú schopné robiť to v rámci tohto systému, čo je potrebné. Takže zároveň je potrebné, hm, aby sa eh, jednotlivé aktivity v rámci tohto, týchto národných systémov eh, vykonávali v súlade s vnútroštátnou legislatívou. Eh, informácie, ktoré nie sú veľmi, veľmi často sa požadujú informácie, ktoré nie sú uložené v systéme. Úrady Siren by mali byť eh, v takomto prípade schopné poskytovať eh, dodatočné informácie. Eh, v prípade teroristických útokov je potrebná rýchla reakcia na takéto požiadavky na informácie a práve preto navrhujem skrátiť časovú lehotu z 12 na 6 hodín v takomto prípade a a takisto zaviesť možnosť, zavedenie možnosti bezprostrednej odpovede na, v prípade takýchto Eh, hrozieb. Kvalita inf- eh, spravodajských informácií pomáha členským štátom a zároveň eh, priamo v teréne môže chrániť životy ľudí. Takže prostredníctvom SIS by mala že tie vnútroštátne orgány by prostredníctvom SIS mali vždy mať možnosť zistiť alebo identifikovať ľudí, ktorí sú napojení na terorizmus. Pán Depres o tom takisto hovoril. Takže e, v prípade detí, nezvestných detí, členské štáty by defaultne mali e, pristúpiť k výstrahe v rámci SIS a okrem toho treba vytvoriť špecifické e, výstrahy v prípade nezvestných detí. V roku 2015 v prípade migračnej krízy bolo 10 tisíc detí, ktoré sa vlastne stratili a je teda potrebné, aby sme mali takúto konkrétnu výzvu um, pre uh, nezvestné deti uh, migrantov. A po štvrté, uh, tu je otázka agentúr. Treba zabezpečiť, aby agentúry mali takisto prínos z týchto databáz a preto by mal Europol dostávať viac informácií, ale zároveň Eurojust a hraničná stráž by Eh, mali takisto mať všetky informácie eh, a to eh, aj pokiaľ ide o informácie z oblasti hotspotov. Po piaté, parlament je spolu zákonodárcom v týchto otázkach. Na to by nemala komisia zabúdať a všetky otázky by sa mali konzultovať s parlamentom vrátanie vykonávacích opatrení, najmä pokiaľ e, ide o používanie biometrických údajov. A preto navrhujem, aby e, keď e, obraz tváre, DNA a otlačky prstov budú k dispozícii, tak by sa tie jednotlivé postupy mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov. E, po šiesté a teda nakoniec efektívnosť. E, všetci sa zhodneme na tom, že treba e, občanom zabezpečiť bezpečnosť teraz. Áno, ten systém už je zavedený, pomáha našim policiám a orgánom činným v trestnom konaní. Nemali by sme čakať na, do ďalšieho desaťročia pri zavádzaní nových funkcií. Komisia Eh, navrhuje určitú lehotu, eh, ktorá podľa mňa nie, nie je priateľná. Ja si myslím, že tie nové charakteristiky by sa mali zaviesť v 12-mesačnej lehote. Eh, a to s prihliadnutím na vývoj dvoch právnych základov pre SIS a samozrejme mal by byť konzultovaný parlament, kým sa prikročí ku schvaľovaniu. A toto by sa malo odohrávať v kontexte rozvoja šengenského mechanizmu. SIS eh, eh, je jeden z malých systémov, ktorý sa vyhodnocuje vo všetkých členských štátoch, takže my by sme mali vychádzať z tohto a myslím, že nám to poskytne možnosť eh, zaviesť celý rad vyvážených zmien, ktoré zlepšia nový systém, celý systém a budú vedieť reagovať na nové výzvy, pokiaľ ide o bezpečnosť občanov. Ďakujem. Carlos, za e, toto veľmi komplexné vyjadrenie, ako obvykle pán Lenás. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. E, pokiaľ ide o tie výstrahy v prípade návratoch v Schengenskom informačnom systéme, ja už som v správe napísal, lepšia efektivita e, tohto systému je dôležitá pre verejnú e, dôveru a podporu pre azylovú politiku a na, politiku návratov. Ak e, budeme teda sa snažiť vracať migrantov do krajín ich pôvodu, v súčasnosti je to v podstate 60 migrantov, tak musíme eh, to robiť nie, aby sme neprišli o, verejnú, o podporu verejnosti. Eh, v tomto prípade ja vítam návrh komisie na zavedenie tejto výstrahy. Ja si myslím, že to je malý, ale dôležitý krok, aby sme sa posunuli dopredu. A je tu niekoľko konkrétnych bodov, ktoré som uviedol vo návrhu správy, najmä pokiaľ ide o aktualizáciu návrhu eh, komisie vo vzťahu k textu o terorizme a textu Eurodaku o zdieľania informácií s tretimi krajinami a pokiaľ ide o vymenovanie orgánov zodpovedných za výmenu dodatočných informácií, návrh komisie dáva e, členským štátom pomerne vysokú mieru flexibility, aby jednoducho e, vymenovali e, konkrétny orgán a Eh, už máme eh, v šengenskom informačnom systéme napríklad Siren a funguje to veľmi efektívne, takže ja by som eh, radšej požíval tie agentúry, ktoré už existujú na výmenu dodatočných informácií, pokiaľ ide o rozhodnutia o návrate. Potrebujeme postupovať obozretne, aby sme nepridali byrokratickú záťaž, ale aby to bolo skutočne efektívne, mm, pokiaľ ide o napríklad zachytenie na hraniciach a, e, a tak ďalej, čo predchádza teda návratu e, a zadávanie konkrétnych údajov do šengenského informačného systému. E, tam nie je potrebné vymieňať si dodatočné informácie v prípade, že napríklad e, identifikovaná osoba už e, je na letisku a e, má teda odletieť. V takomto prípade stačí len zaregistrovať toto. Takže ak sa členský štát rozhodne e, odložiť e, alebo pozastaviť rozhodnutie o návrate, tak by bolo oveľa užitočnejšie, keby výstraha v prípade e, takéto osoby bola do, na dispozícii dočasne, aby to nemiatlo organizácie, orgány v iných členských štátoch pri identifikácii takéhoto človeka. No a potom ešte ďalšia otázka, aktuálna tu v parlamente, je otázka E, zachovávania údajov o e, osobách. E, ten návrh bol 5 rokov. Komisia nešla touto cestou, navrhuje i hneď vymazať tieto údaje potom, ako príslušná osoba opustila územie únie. Ja s tým nesúhlasím. Toto 5-ročné obdobie je podľa mňa dôležité na to, aby bol ten systém užitočný. Takže sú tu konkrétne body k návrhom komisie a pokiaľ ide o e, rozhodnutia návratu a šengenský informačný, a šengenský informačný systém, mnoho ľudí e, poukazuje na e, problémy v spolupráci v oblasti návratu Európskej únie. Samozrejme, toto je dôležité a bolo by dobre pozrieť sa opäť na smernicu o návratoch a zabezpečiť, aby niektoré tie e, súvisiace otázky, ktoré komplikujú e, otázky návratu, aby sa tieto otázky zrevidovali v e, ďalších verziách smernice. A ja by som teraz chcel požiadať komisiu, ktorá je tu prítomná, aby aj toto zobrala do úvahy. Ďakujem vám. Ďakujem, kým prídeme k tieňovým spravodajcom. Ja by som rada, rád vyzval komisiu a predsedníctvo, čo by sa chceli vyjadriť za komisiu. Ďakujem, pán predseda prvom rade chcem poďakovať pánu Koeliovi a pani Lenartovi za pozitívny a konštruktívny návrh správy. Myslím si, že to vychádza z veľmi dobrého základu a je to aj dobrý základ pre rokovania. Nie je tam žiadny bod, proti ktorému by sme boli. Naozaj to je konštruktívna báza pre dialog ani nechcem použiť slovo rozpráva alebo diskusie, je to dialog a môžeme na tom do budúcnosti bu- budovať. Súhlasím s tým, čo ste povedali. Pán Koelio, ja zdieľam to, čo ste predostreli, ale sme opatrnejší, čo sa týka limitov členských štátov pre zdieľanie informácií s Europolom alebo 12-hodinový limit na odpoveď. Vieme napríklad, že dvoj hodinová reakčná doba, tá reakcia nezávisí vždy od toho, čo robia kancelárie, ale aj orgány, s ktorými treba konzultovať, odpovede niekedy nie sú prostriedky na to, aby do 12 hodín sa jednoducho tá odpovedala dovedna. Ani kratšie sa to nedá, ale z praxe vieme, že napríklad v teroristických, prípadoch teroristických útokov reakcia môže byť aj okamžitá. Takže to berieme veľmi vážne, ale tak či tak si to prediskutujeme s konkrétnymi pravidlami, ako by sme napríklad mohli posilniť kancelárie a ďalšie orgány tak, aby mohli zareagovať v tom čo najkračom čase. Teraz k ochrane detí a záležitosti migrácie. Súhlasíme s vami, že nesprevádzaní maloletí by mali byť chránení mimoriadnými opatreniami a mali by byť zviditeľnené v systéme. Je to súčasť boja proti neviditeľnosti, ktorá je pre nich e, nebezpečná, keď ich nevidno na prvý pohľad v systéme, že sú maloletí a ohrození, preto treba e, zmeniť niečo už pri braní otlačkov prstov aby sa nemohli prezentovať napríklad pod iným menom tieto deti. A identifikačná otázka súvisí aj s národnými kópiami, kde to je plne centralizovaný systém. Chcela by som zdôrazniť, že SAS je jedinou bezpečnostnou databázou. V Európe nie je to imigračná databáza. Ostatné databázy, ktoré sú plne centralizované, sú všetky imigračné. Eurodac, budúci systém entry-exit. SIS, ak nefunguje, to znamená, že a môžu byť ohrozené životy, ak nie je dostupný SIS systém na externej hranici. Potom dokonca ani pohraničné hriadky, interné, nemôžu byť rozmiestnené do terénu opätovne. Takže SIS má takúto veľmi závažnú úlohu a pokúšame sa nájsť spôsob, akým posilniť dostupnosť SIS technicky. Musím sa ospravedlniť, že sme neskoro odpovedali, ale už eh, je to na ceste. Sú tam fakty a čísla, či už o centrálnom systéme alebo o sieti, ktorá bola nie je dostupné na centrálnej úrovni, ale považujeme to naozaj za veľmi dobrý základ pre diskusiu o tom, ako posilníme centrálny systém a ako poskytneme možnosti členským štátom EÚ, ktoré nemajú národné kópie tohto systému. Chcem zdôrazniť i to, že SIS sa používa v rozličných situáciách a prístup k nemu zo stran rozličných orgánov je komplexný, technicky komplexný systém. A ak národné štáty nemajú svoje národné kópie, samozrejme, že sú obmedzení pri využívaní tohto systému, pretože technicky nie sú mm, vybavení tým, aby automaticky spustili nejaké vyhľadávanie. A to pre nich spôsobuje problémy, ak nemajú národné kópie systému. A ak nemajú tieto národné kópie, tak použijú technické kópie systému a to je oveľa ťažšie dostať takéto technické kopie pod kontrolu. E, chcela by som zareagovať aj na to, čo povedal pán Lenard o návratoch a chcem za to aj poďakovať. Naozaj to bolo e, zámerné rozhodnutie, že sme e, nedali Sarien ako jediný možný orgán. Sú niektoré členské štáty, kde to nie je iba policia, ktorá je zodpovedná za azylové prípady, Polícia nie je kompetentná sa zaoberať týmito prípadmi a sú aj krajiny, kde polícia nemá ani len prístup k imigračným databázam a k systémom manažovania návratov. A to predstavuje významný problém pre členské štáty, aby si vôbec mohli nadviazať technické kontakty v rámci imigračných databáz. A necháme možnosti otvorené pre členské štáty, aby si vytvorili také, taký systém orgánov e, jednotného kontaktu napríklad, aby sa tam dali spracovať aj návraty informačne, aby to bolo možné. Pán Lenard, spomenuli ste, že táto databáza má isté parametre, s nimi súhlasím, ale mám pocit, že to je trošku protirečenie, keď poviete, že pre výstrahy o návratoch by mala zostať navrhnutá lehota, pretože v tomto prípade, ak policajt na ulici pochôdzkar nevie určiť, či sa osoba navrátila legálne, alebo či je osoba na tomto území, aký má status, prvá reakcia policajta predsa bude, že táto osoba je nelegálne prítomná na, na území, e, ktoré upravuje, takže by sme mali možno použiť inú databázu, kde by sa zaregistrovala celá história navrátilcov, napríklad tak, ako to má Eurodac pri systéme vstup-výstup. SIS skôr je pre policajtov v teréne, aby vedeli, aké aktivity, aké akcie treba vykonať z oči voči istej osobe, a ak zostáva výstraha navrátiť v systéme a nedá sa potvrdiť bez akýchkoľvek e, pochybností, že táto osoba je navrátilcom alebo nie je, treba ju odoslať. Takže status tejto osoby je veľmi pochybný a možno sa aj môžu porušiť práva tejto osoby, lebo možno sa aj právne čisto vrátil kam sa mal vrátiť, ale systém to ešte nezaregistroval. Ehm, napriek týmto výhradám sa tešíme na rokovanie a súhlasíme s väčšinou predloženej správy. Ďakujem pekne. Predsedníctvo chce sa vyjadriť? Ak si tak želá. Ďakujem, stené poslanky, neposlanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. V prvom rade by som rád zložil kompliment obom spravodajcom za vynikajúce poznatky o SIS, IS a vynikajúcu prácu odvedenú na oboch, e, na troch návrhoch. môj minister povedal počas vašej práce, že Európsky parlament zvážil SIS a zvažoval SIS ako jednu z priorít a že ste naozaj predložili vynikajúci základ vo vašej správe. Chcem za predsedníctvo slúbiť, že Naďalej budeme sa zaoberať týmto návrhom prioritne a sme plne odhodlaní napredovať s návrhom SIS čo najrychlejšie. Veríme, že operačný SIS je srdcom šengenskej spolupráce, takže musí byť prevádzkovateľný, e, pretože uľahčuje slobodný pohyb osôb a slobodný pohyb osôb je základnou, jednou zo základných hodnot EÚ. Všeobecný prístup e, v rade bude známy do októbra. Aj parlament príjme stanovisko a potom sa začnú interinstitucionálne rokovania v jeseň, na jeseň a je možné uzavrieť Možno, že bude možné uzavrieť tieto rokovanie tento rok. Ešte krátka aktualizácia. Čo sa deje v rade? Zvládli sme ukončiť druhé kolo diskusií na začiatku júla v rade. Na konci júla sme pridali ešte jedno stretnutie, aby bolo možné završiť e, formulovanie všeobecného prístupu radu. Som optimista, hoci ešte pred nami je práca. Som optimista, pretože ak inštitúcie takto spolupracujú nad danou tematikou, ak takto naozaj ťažko pracujú, tak sa nám, hádam, podarí dosiahnuť úzkú súčinnosť medzi radou a parlamentom a to poskytne zvýšenú ochranu pre občanov a po tej každý volá. Ďakujem, to bolo naozaj optimistické. Ale keď človek nie je optimistom na začiatku, po šiestich mesiacoch to, no... A teraz tie spravodajcovia dostane za SAD slovo. Thank you, chair, and I would like to start... Miriam Dali. Chcem poďakovať eh, pánom poslancom Koelovi Lenartovi za odvedenú prácu. Ja budem hovoriť k obom naraz, k týmto tematikám. Ako socialisti a demokrati rozumieme, že Schengenský informačný systém SIS je jeden z najväčších IT systémov vo svete a samozrejme, treba potom mm, mať kompenzačné opatrenia aj v ňom na to, že sa zrušili e, pohraničné kontroly vnútri šengenskej oblasti. Preto je taký veľký. Vítam správu Coelho, ktorá sa vydala v smere zabezpečenia efektívnejších systémov tým, že sa nahradí priame prepojenie medzi členskými štátmi a backup systémom priamým prepojením. Ak si vezmeme, že toto je kľúčový pilier, ktorý zabezpečuje slobodu pohybu, tak potom je jasné, že tento prístup mal byť otvorený e, stále. Ak navrhujete zdvojnásobiť infraštruktúru, to poskytne určite systému väčšie zabezpečenie a bezpečie. Chcela by som poznamenať, že toto všetko vyžaduje e, veľké finančné investície. Tu súhlasím s tým, že väčší systém bude ďalej vyžadovať väčšie financovanie, ale nemôže byť to dôvodom, aby sa uzavreli niektoré kanály komunikácie. Pozbudzujem vás, aby ste boli vždy otvorení, aby sme nachádzali spoločné riešenia, na ktorých sa zhodneme. Rada by som sa vyjadrila k tomu, že členské štáty nechcú národné kopie a že by nemalo byť povinné pre tieto štáty vytvoriť si svoju národnú kopiu systému. Tu treba si to prediskutovať podrobnejšie, aby sme videli, či tomu rozumieme rovnako. Ďalšie témy v správe, ktoré mi tak udreli do očí, mm, predovšetkým podporujem apel na e, súkromných kontrahentov, ktorí by Mm, zabezpečili silnejšiu ochranu dát, silnejší systém a zabezpečenie toho, kto môže vstupovať do systému. E, v tomto zmysle však treba povedať, že moja politická skupina mieni zabezpečiť, že to bude v súlade s balíkom ochrany údajov, ktorý bol prijatý minulý rok. A ešte jedna vec. Máme obavy z externých kontrahentov, ktorí by sa použili v členských štátov EÚ ale zatiaľ mienime podporiť váš prístup. Musím tiež zdôrazniť, že socialisti a demokrati majú obavy o e, rozšírení použitia biometrických údajov, najmä DNA, otlačkov prstov a budeme to pozorne sledovať. A čo sa týka výstrach, e, ktoré vydajú členské štáty EÚ, musí to byť veľmi jasné, že tieto výstrahy sa musia týkať iba špecifických druhov trestných činov a musia byť usúvzťažnené s jasne definovanými kritériami. Čo sa týka tzv. inquiry check, komisia by nám mala dať k ním viac informácií a o tom, ako sa tzv. inquiry check e, budú líšiť od e, vypočúvania, kladenia otázok. Potom si ustanovíme politickú líniu v tejto veci a bude to transparentné a čisté. K ostatným bodom som tu, som k ním veľmi priaznivo naklonená. Navrhuje spravodajca delegovaný e, akt Sarin Manuel, ten môžeme podporiť a pozitívna vec je, že zavadzate mnoho pozmeňujúcich návrhov, ktoré majú posilniť tie opatrenia, ktoré majú zabezpečiť vyškolenie personálu v SIS. Čo sa týka správy pána Lenárca, ktorá sa týka návratov, my e, chceme zabezpečiť, že tie rozhodnutia na vrate, ktoré sú zrušené, budú spracované jasným spôsobom, aby, sa, e, aby nevznikali redundantné výstrahy v systéme a preto skúmame možnosť predložiť pozmeňujúci návrh, aby iba finálne rozhodnutia sa zapracovali do systému. Ďalej, mm, Otlačky prstov, ktorým sa dáva prednosť pred snímkami tváre. Možno by spravodajca mohla vysvetliť, prečo tomuto dáva prednosť Otlačkom prstov pred snímkami tváre, to by som ocenila. A čo sa týka navrhovaného pozmienujúce návrhu o spracovania údajov, ten podporíme. Zdá sa nám, že to je pozitívny vývoj, najmä, najmä z hľadiska tých, čo sú príslušníci e, tretich krajín, a my si musíme zdieľať informácie aj o tých príslušníkoch tretich krajín, ktorí požiadali o medzinárodnú ochranu. A na záver by som sa chcela vyjadriť širším politickým výrokom. Máme pocit, že sme sa dostali do bodu, keď členské štáty musia naozaj konať aj v prípade návratu vyžadovaného iným členským štátom EÚ. Ale otázka je, či komisia a rada príjmu ten istý postup pozitívnym rozhodnutiam o návrate, ktorý však vydá iný členský štát, či ho ďalší členský štát môže uznať. Je to zásadne dôležitá otázka, ktoré, ktorá vzýšla z prečítania si návrhu komisie. Ďakujem spravodajcom obom a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne v mene Alde Gerard Depre. Uh, merci, président. Je pensais qu'il y avait un... Ďakujem. Myslel som si, že ešte pred mnou vystúpi iná politická skupina. Chcel by som na úvod začať správou pána Koeja. Pri všetkej úcte naša skupina podporuje všeobecné smerovanie návrhu komisie, ktorý sa týka posilnenia efektívnej činnosti a využívania systému SIS. Avšak Spravodajca predložil množstvo pozmeňujúcich návrhov. Súhlasíme s jeho pochybnosťami, ktoré sa týkajú možnosťami členských štátov mať dispozícii národné kopie. My uprednostňujeme alternatívu e, v posilnení e, infraštruktúry federálneho systému ďalej po druhé. Tiež podporujeme úpravy spravodajcu, ktorý chce zlepšiť návrh komisie, e, čo sa týka prístupu agentúr únie Ďalej po tretie, chceme podporiť pozíciu spravodajcu, ktorý chce zaistiť, aby nový systém SIS nadobudol účinnosť čo najrychlejšie a čo najskôr. Ďalej po štvrté, podporujeme tiež e, všetky pozmeňovacie návrhy spravodajcov, ktoré majú za cieľ e, zosúľadiť návrhy, ktoré sa týkajú nových požiadaviek právneho rámca Európskej únie v oblasti ochrany údajov. Ďalej po piaté, tiež podporujeme jeho pozmeňujúce návrhy, ktorého cieľom je zrušenie možnosti e, členským štátom nevykonať e, kontrolu vo vyšetrovaní a tiež e, uprednostne vystrojené kontroly, pretože ich vnútroštátna legislatíva sa tiež ešte neprispôsobená. Ďalej po šiesté, Podporujeme tiež návrh spravodajcu, ktorý hovorí, že v prípade výmeny informácií, ktoré súvisí s teroristickými činmi, lehota na odpoveď e, je okamžitá a nie 12 hodín, tak ako je to v nedávnych príkladoch, ktoré ukázali, že všetky omeškania výmeny informácií majú priame dopady e, a to dokonca často katastrofické. Teraz ešte niekoľko poznámok Súhlasíme tiež s návrhom spravodajcu viac harmonizovať zavedenie kritérií v prípade osôb, ktoré boli odsúdené zo vážnych trestných činov. To bolo zatiaľ dobrovoľné v návrhu komisie. My sa však zároveň domnievame, že keďže sa hovorí o zákaze vstupu e, v trvaní jedného roka, v niektorých prípadoch by stalo za zváženie eh, preskúmanie tohto konkrétneho aspektu. Ešte posledná vec, k správe pána Koeja tiež eh, chceme podporiť jeho návrh, ktorý má za cieľ zavedenie o ustanovení, ktoré sa týkajú maloletých osôb bez prievodu a tiež eh, migrantov, ktorí sú nezvestní. Nejde tu len o zavedenie novej kategórie u upozornenie v systéme SIS, čo sa týka jednoducho maloletých osôb, a tiež e, žien, ktoré sú vystavené riziku zmržečovania pohľadných orgánov alebo nútených manželstiev v prípade, že sa vrátia do svojej krajiny pôvodu. V prípade, že sa ukáže, že je reálne riziko e, jednej z týchto dvoch e, udalostí, tak sa domnievame, že by, by sa mohlo spustiť varovanie v systéme SIS. Ďalej, čo sa týka správy pana Lenarca, aj to vnímam priaznivo, ale predsa len mám niekoľko poznámok. Súhlasím s tými, ktorí vyjadrili isté výhrady v súvislosti s s povinným zachovaním informácií, ktoré sa týkajú návratov v dĺžke 5 rokov v systéme SIS. A to z dvoch dôvodov. Poprvé, e, keď došlo k vykonaniu návratu, dá sa povedať, e, že v podstate išlo o opatrenie, ktoré má um, povahu vzdelenia a ďalej. E, to, že táto informácia e, sa ponechá 5 rokov v Eurodaku, takto sa to súhlasilo aj v nedávnom hlasovaní. Po navrate ďalej, čo sa týka systému ETIAS, teda povolenia vopred vrátiť sa na územie EÚ, ETIAS bude prepojený na systéme e, Eurodaku, teda ak niekto e, sa podroboval opatreniam návratu. Toto všetko bude zohľadnené aj v databáze ETIASu. Tiež chcem oceniť návrh spravodajcu, ktorý hovorí, že v prípade, že osoba je zadržiavaná až do svojho presunu, táto osoba e, nemôže byť predmetom upozornenia. Myslíme si, že je to dobrý návrh. Spravodajca tiež navrhuje aby sa neumožnilo zavedenie iných alebo digitálnych odtlačkov ani daktylografických eh, údajov. Myslím si, že by sme mali zájsť niečo ďalej. Myslím si, že technológia sa vyvíja veľmi rýchlo. i teda Interoperabilita jednotlivých systémov by mala byť zlepšená. Tiež chcem podporiť návrhy spravodajcu, ktoré sa týkajú posilnenia záruk pri výmene informácií doplnkovej povahy s tretimi krajinami, tak ako sa to urobilo aj v prípade Eurodaku. Spravodajca navrhuje eh, stanoviť ako povinné odobratie digitálnych otlačkov alebo eh, fotografie či snímku tváre v prípade, že dôjde k povinnosti upozornenia ja a tento návrh môžem len podporiť a tiež eh, to aj urobím. Ďakujem pekne. To je zhruba všetko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 len veľmi stručne na ne zareagujem. Čo sa týka toho, prečo sa ofačky prsov prednostňujú pred snímkami tváre, ja som to predložila ako pozíciu návrh preto, že v návrhu nebolo stanovené ako povinnosť um, uviesť ani jedno z nich eh, v upozornení. Myslím si, že z hľadiska vysledovateľnosti a zisťovaní totožnosti je potrebné uviesť aspoň jedno z nich, buď otlačok prstov alebo snímku tváre. Ak by to totiž nebolo povinné e, v upozorneniach e, buď tlačky prstov alebo snímky tváre, my by sme uprednostili jednoznačne e, otlačky prstov, preto sme to takto uviedli aj čo sa týka toho, aké je definitívne rozhodnutie o návrate. Samozrejme, toto súvisí s definíciou, ako to chceme zaistiť v praxi. Nie všetko totiž spadá do um, tejto kategórie. Nie všetko môže splňať parametre odvolania a toto všetko musí byť zohľadnené aj v upozorení, ktoré budú v systéme SIS, čo sa týka povinnej eh, doby uchovávania údajov 5 eh, rokov. Ja súhlasím s Gerardom, že takto sa to odsúhlasilo v prípade Eurodaku. Tieto údaje budú tak dlho k dispozícii. Musíme však zaistiť, aby informácie, ktoré sa poskytujú, boli dostupné v databáze a tiež to musí byť interoperabilné s ostatnými databázami, tak aby sa s tým dalo pracovať. Celkovo však sú to veci, na ktorých ešte môžeme ďalej popracovať. Ďakujem. Thank you, Chair, and thank you. Pán Koejo, ďakujem. Pán predseda, ďakujem aj kolegom za ich otázky a reakcie. Už prebehli tri stretnutia tých spravodajcov. Ja sa teším na e, ďalšiu spoluprácu s kolegami. Na týchto troch stretnutiach sme mali zastúpenú aj komisiu a chcel by som si pri tejto príležitosti poďakovať aj komisii, najmä Suzane, za jej spoluprácu a tiež za jej ochotu. Bezpečnosť je prioritná pre nás všetkých. A ja som presvedčený, že sa všetci dohodneme na tom, že systém SIS je nevyhnutný v zaistení bezpečnosti našich občanov a preto chcem ešte raz dôrazniť e, toto možno odvážne, ale nevyhnutné opatrenie. Musíme bojovať za politickú dohodu do konca roka. A ak sa o to pričinia všetci, myslím, že sa nám to môže podariť. Ďakujem. Ďakujeme, Carlos. Lehota na sa návrh vyprší 5. septembra. Pripomínam o 16. hodine ešte raz srdečná vďaka spravodajcom a ďakujeme aj komisii, aj predsedníctvu, aj tenimi spravodajcom, aj za to, že prišli na dnešnú schôdzu. Teraz, kolegovia, prejdeme ďalej v našom programe. Prejdeme k bodu 9 a síce ide o prezentáciu komisie, konkrétne ide o mandát Frontexu. Po intenzívnej legislatívnej práci nový mandát pre Frontex minulého roka všetci chceme, aby táto agentúra bola čo najskôr funkčná. Teraz dám slovo komisii, aby nám prezentovala tretiu a štvrtú správu o optimalizácii európskeho pohraničného pobrežného z systému hliadok a potom dám priestor kolegom, ktorí sa budú chcieť vyjadriť najskôr teda v mene komisie, ak sa nemýlim, Simon Boldy. Nech sa páči. Okay, colleagues, if we're ready for the uh, presentation from the Commission on the operationalization of the border coast guard. Simon, please. Good afternoon. Príjemné popoludnie. Ďakujem za to, že sme dostali priestor predstúpiť pred vás s krátkou prezentáciou eh, nášho postupu v operacionalizácii Európskeho pohraničného pobrežného systému hľadok. Ako viete, prezentovali sme tretiu a štvrtú správu kde analizujeme doterajší vývoj situácie, konkrétne 2. mája a 13. júna. Teda navrhujem, aby sme to poňali stručne. Ja sa vedriem gobom správam v tejto svojej prezentácii. E, snažíme sa tu popísať, e, čo sa udialo od začiatku marca roka 2017, keď Európsk... boli vypracované e, dovtedajšie správy o Európskej pohrešnej a pobrežnej straži. Chcel by som oceniť prínos najmä pracovníkov týchto agentúr. Myslím, že urobil obrovský kus práce. Podarilo sa im zmeniť Frontex na skutočnú agentúru, a tiež e, sa podarilo veľmi rýchlo zareagovať na to, čo ste odsúhlasili vy ako spolu legislatívny orgán, e, aby sa z týchto hľadok stala skutočne plnoprávna agentúra. Samozrejme, neznamená to, že všetko je dokonalé. Myslím, že tieto dve správy jasne dokazujú, že aj keď vidíme rozširovanie činnosti e, tejto agentúry ešte staré v niektorých oblastiach, je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie na úrovni členských štátov a tiež v tých oblastiach, ktoré si zrejme vyžadujú istú politickú pozornosť. Takže stručne, čo presne robí agentúra, čo sa v praxi deje. Agentúra poskytuje v súčasnosti operatívnu podporu priamo na mieste členským štátom v ehm, riadne situácii na hranicách. V súčasnosti máme 1600 príslušníkov pohraničných a pobrežných eh, liadok, eh, ktorí sú ehm, umiestnení na území Európskej únie v jednotlivých členských štátoch eh, na vonkajších hraniciach. To je dosť eh, eh, značný, značný vysoký počet, ale ešte stále sú tu medzery, ktoré spôsobujú isté obavy a boli by sme radi, keby členské štáty boli aktívnejšie. Keď sa pozrieme na príčiny niektoré z prioritných oblastí ktoré boli zadefinované eh, na úrovni Rady pre vnútro spravodlivosť 8. apríla, teda kde sú tie medzery. Nemyslím si, že ešte máme skutočnú reakčnú eh, schopnosť eh, jednotiek rýchlej reakcie. Ešte stále sú doznačné medzery v tomto vybavení rýchlej reakcie a v tejto oblasti ešte sme neobdržali príspevky od všetkých členských štátov, len od 14 členských štátov. Uvediem jeden príklad – vybavenia, ktorom sú ešte nedostatky, dajme tomu um, hliadkové plavidlá, ktoré by sme potrebovali na pobrežné kontroly na šírom mori. E, ešte s tým súvisí aj ďalší problém, ktorý je však dosť zásadný. Keď sa táto legislatíva schvaľovala, cieľom bolo 1500 Eh, konkrétnych pracovníkov pohraničných pobrežných hľadok boli, eh, mohli byť nasadení v prípade potreby. Doposiaľ iba 9 členských štátov poskytlo mená týchto pracovníkov, U ostatných máme záväzky, ale čo sa týka um, časovej dostupnosti na zmobilizovanie týchto ľudí, samozrejme je potrebné, aby sme mali konkrétne mená jednotlivcov, ktorí sa dajú okamžite nasadiť. Ešte stále sú tam eh, niektoré prísľuby stále v dosť teoretickej a abstraktnej rovine. Takže tento týždeň e, podnikneme politickú iniciatívu a zdôrazneme ministrom, ako je dôležité, aby to boli konkrétni ľudia s presnými profilmi. To nám takisto umožní, že tí ľudia budú mať vhodnú odbornú prípravu, aby boli skutočne pripravení na tú prácu, ktorú majú robiť. A agentúra takisto urobila veľa práce e, v tak tom prvotnom hodnotení zraniteľnosti, to je e, hĺbkové hodnotenie situácie v jednotlivých členských štátoch. A teraz sa začína formulovanie e, odporúčaní. Doposiaľ sa navrhli konkrétne opatrenia asi v 20 členských štátoch e, na riešenie identifikovaných zraniteľných miest a ďalší krok bude uviezť to z teórie do praxe, to znamená skuteč, skutočné E, realizovanie skutočných e, e, povedzme, prípravných aktivít na riešenie tých bodov, kde sú jednotlivé krajiny zraniteľné. No a to je súčasť tých aktivít, ktoré plánujeme a posilnenie mandátu je takisto dôležité na to, aby um, takáto agentúra a podobne mohli skutočne poskytovať účinnú podporu členským štátom, napríklad v otázkach uh, návratov, vy ste o tom hovorili, pán uh, predseda, uh, pokiaľ ide o príslušnú smernicu, um, v podstate agentúra takisto na, ponúka členským štátom oveľa väčšiu podporu a už teraz sa nám darí dosahovať určité eh, pozitívne výsledky, pokiaľ ide o počet ľudí, eh, ktorí eh, boli súčasťou návratových opatrení a ten počet tých takýchto ľudí narastá. Takže ja si myslím, že toto je pozitívne, ale môže sa urobiť ešte stále veľa viac. A dôležité je takisto aj zavidovanie e, stratégie agentúry ohľadom základných práv, e, tým sa zaoberal parlament, prebehla konzultácia a fórum ohľadom základných práv. E, z toho vyplynuli určité odporúčania. Napríklad sa zdôrazňuje e, dôležitosť otázky e, maloletých bez sprievodu a zameranie agentúry na otázky ochrany dieťaťa. A ďalšia oblasť, je, ktorá je dôležitá, na ktorej agentúra teraz pracuje, je mechanizmus sťažnosti a agentúra teraz pracuje na tom, aby sa zvýšilo povedomie e, o tom, o aké veci môžu byť predmetom stiažnosti a ako e, postupovať. A e, ďalším bodom sú rokovania o statuse s Chorvátskom a pripravujeme rokovania s Macedónskom, to ešte nezačalo a to z časti e, v dôsledku zmeny vlády, ktorá sa ešte stále pripravuje. A v poslednej dobe sme predložili rade návrh na rokovací mandát s Albánskom, Bosnou, Hercegovinou a Čiernou horou. Agentúra plánuje tento, toto leto e, vyslať e, pracovníkov do Nigeru. To je veľmi dôležité práve z hľadiska migračných tokov v stredomorskej oblasti a na Západnom Balkáne. No a napokon ešte chcem povedať e, a poukázať na jeden bod. Jedna z e, myšlienok, ktoré už sa takisto objavilo v poslednej správe, bol e, strategický proces pre operacionalizáciu európskeho konceptu integrovanej integrovaného riadenia hraníc 29. júna. Mm, sme to predložili, ale my by sme chceli samozrejme e, zapojiť do tohto aj Európsky parlament ohľadom e, nastavenia tej stratégie na politickej úrovni plná operacionalizácia e, tejto agentúry e, pre riadenie európskych hraníc e, zostáva stále veľkou prioritou pre komisiu. Máme tu pomerne krátky cyklus predkladania správ, aby sme vyvíjali potrebný tlak na členské štáty, tak ako to stanovili spolulegislatívci. Budeme to veľmi úzko podrobne monitorovať, ale už sa dostavili prvé e, veľmi pozitívne výsledky. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo. Ďakujem. A teraz Teraz Birgit, prosím. Birgit Cipru, máte slovo. Ďakujem, pán predseda a ďakujem za túto krátku správu. Ja by som sa chcela zamerať na niekoľko konkrétnych otázok. Vy ste povedali, e, že je nedostatok podpory od členských štátov, podpory, e, o ktorej sa rozhodlo e, v rámci smernice, nové smernice o pohraničnej a pobežnej ochrane. Takže je jasné, kedy e, dospejeme do bodu, keď technická podpora aj podpora e, e, v podobe konkrétnych ľudí, tých 100, 1500 ľudí, o ktorých ste hovorili, už bude skutočne existovať. Sú to zatiaľ, ako ste povedali, sľuby a neviete, kedy sa to splní. Takisto ste hovorili o podpore v prípade návratov. Mohli by ste nám dať niekoľko príkladov toho, čo v praxi táto podpora znamená? Je to len organizovanie niečoho, alebo je to nejaká praktická podpora, pokiaľ ide o podporu týchto e, operácií, aby sme mali predstavu. A takisto ste hovorili o tom, že počet návratov narastá. Z vášho pohľadu je to nárast e, v dôsledku toho, že v minulosti možno členské štáty sa na toto príliš nezameriavali, alebo tento nárast súvisí s pripravenosťou krajín na pôvodu, to znamená, že tieto krajiny pôvodu sú pripravené príjmať ľudí späť, alebo iné aspekty e, prispeli k tomuto zvýšenému počtu návratov? Ďakujem. Ďakujem, pán Kosta. Ja som... Ďakujem pekne. Mám dve otázky. Jednak, čo sa týka spolupráce s líbyskými pobrežnými hliadkami, Líbia nie je um, partnerskou krajinou. Ide tam o, o veľmi často rôzne zločinecké gangy. Ako teda prebieha spolupráca medzi Frontexom a líbyskými zložkami? Myslíte si, že uh, sa dajú vnímať líbyské orgány uh, so spolahlivosťou? Myslíte si, že uh, sa dá spolahnúť aj na to, čo sa deje v otázke ľudských práv a ďalej utečenci. E, myslíte si, že sa vracajú späť do táborov, v ktorých žijú v úplne neľudských podmienkach? Mohli by ste sa k tomu podrobnejšie vyjadriť, ako teda funguje spolupráca s líbyskými orgánmi? Ďalej druhá vec. Spomenuli ste, že Európska únia chce nasadzovať pracovníkov aj na hranici medzi e, Nigerom a Líbiou. Podľa prvých správ vidíme, že hranica je uzavretá na tomto mieste, ale mnoho utečencov absolvuje rôzne obchádzky a v dôsledku toho zomiera v púšti. To, že hranica je uzavretá medzi Nigerom a Líbiou, v podstate priamo vedie k tomu, že utečenci e, zomierajú v púšti e, na smet. E, máte v pláne sa aj tejto tém venovať? Ďakujem pekne. Ešte niekto? Mal. Á, dobre, môžete. Áno, prosím. Ďakujem vám, pán predseda. Ah, no Swedish. Ah, so, okay, yeah. We Swedish interpretation. Nemáme tlmočenie do švedčiny, e, teda zo švedčiny, pardon, takže... Ale mali by sme mať Máme švec, tlmočenie zo švedčiny. Môžete pokračovať po švedsky. Gränspoliser. Och, nej. Desno. Ja som na e, bulharskej hranici vedela, ako, ako e, brutálne postupujú poriadkové sily Ja chcem povedať, že pred rokom a pol som bola na hranici v Bulharsku a videla som And I think that's um, a situation... Situácia bola taká, že máme správy, nie z Frontexu, nie od nich, ale... I am.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 C'est pas à toi de faire quelque chose, c'est aux techniciens, je crois. Allez, Christina. It's not the... Okay, so what do you oh. want to do? En français, en français. No, the best thing is the best best thing is it's an important point on the border guard which you're making, so just make it in okay. English. Okay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 aké závery eh, eh, ste vyvodili z vašich vyšetrovaní. Many thanks. If I start with the question of... Ďakujem. Otázka, ktorú položila pani Sipel, teda vlastne dve otázky. Začnem členskými štátmi. Naozaj sme sa snažili presadiť túto tému. Meno a konkrétny úradník, ktorý má tvoriť súčasť rýchlej reakcie z dvoch dôvodov. Pretože keď sme prijali nariadenie, bolo to niečo, čo bolo pre vás veľmi dôležité. Prišlo to na vašu exkluzívnu požiadavku. A prečo? Pretože vtedy, keď sme rokovali, vy ste nám to veľmi jasne povedali, že zámerom parlamentu je zabezpečiť, aby rýchla reakcia nebola iba hypotetická možnosť, ale aby boli ľudia fyzicky dostupní, aby mohli byť zmobilizovaní okamžite. Takže toto naozaj je dôležité a na posledných zasadnutiach agentúry pre pohraničnú stráž Európskej únie bolo pertraktované. A teraz, keďže táto téma je taká dôležitá, treba to posunúť na politickú úroveň. Nech komisia a ministri sa dohodnú, aby sa trvalo na tomto bode, pretože keď sa nám to nepodarí, budeme musieť využiť iné nástroje, ktoré nám zmluva v tejto oblasti používa. Ale je to dôležité. Nie je to o tom, či sme spokojní s konkrétnymi menami. Ide o to, že treba zabezpečiť, že tí ľudia, ktorí sú tam vymenovaní, sú dobre vyškolení a že majú dobre definovaný profil Takže treba nastaviť aj týmy e, na základe profilov, týmy rýchle reakcie. Takže to je celé e, posunuté na vyšší úroveň. Veľmi správne žiadate viac informácií. Dovolte mi teda povedať vám, že ak sa pozrieme, čo sa stalo tento rok do júna, agentúra nám poskytla podporu, poskytla podporu 144 operáciám návratu. Čo to znamená? konkrétnejšie. Znamená to, že 7 tisíc ľudí, ktorí nelegálne mali nelegálny pobyt, 799 z nich bolo navrátených do ich krajín, čo je zvýšenie o 157 s minulým rokom. Prečo? Pretože na jednej strane vyvíjame tlak konkrétne na krajiny Západného Balkánu, aby si vzali späť ľudí, ktorí prichádzajú do únie a potom sa ich žiadosť o azyl zamietne alebo zostanú dlhšie prítomní na území ako môžu. Takže sa takisto musia vrátiť a 144 operácií súvisí so Západným Balkánom. Táto organizácia robí aj inú vec, ktorá možno tiež vysvetľuje vzostup čísel e, v prípadoch krajín, ktoré nepatria na Západný Balkán. Idú, ide tu o tzv. prednávratové aktivity, to znamená zorganizovanie odletu, spolupráca s partnermi na dobrovoľnej reintegrácii a opatreniach s tretími krajinami. To tiež môže vysvetliť, prečo sa čísla zvýšili. Kľúčová vec, ktorú treba povedať, Niektoré malé operácie návratu e, s malými leteckými prepravcami, e, väčšina ich používa čarterové lety, ale agentúra teraz má pilotný projekt s niektorými komerčnými leteckými spoločnosťami, ktoré by mohli ďalej uľahčiť operácie návratu do krajín, ktoré sú iné, nie tie na Západnom Balkáne. Ale to je oblasť, v ktorej za ostatných niekoľko mesiacov budeme môcť reflektovať, čo by sa mohlo urobiť, aby sme mohli uľahčiť operácie návratu. To všetko samozrejme v plnej úcte k ľudským právam jednotlivca, ktorého sa to týka. Odpoviem teraz na otázku kostu. Myslím, že to je téma, nad ktorou sme s mojim potešením trávili e, čas, myslím, že to bolo poludnia, stredu ráno, pretože pohraničná únijská agentúra až e, tak veľmi sa nekontaktuje s libyskými pohraničníkmi. Hovorili sme o tom v stredu ráno a chcem k tomu povedať dve veci. Prvá. Školenia, ktoré organizujeme pre libyských pohraničníkov, Máme tam taký školiaci blog, blog, ktorý vykonáva UNHCR, Vychádza z ľudských práv, ako vykonávať operácie na mori s úctou k ľudským právam a po druhé, čo by sa mohlo stať s ľuďmi, keď e, sa vylodia. Komisia poskytuje významné fondy IOM a UNHCR, aby im umožnili pracovať priamo v teréne a podporovať znovu usídľovanie ľudí, ktorí potrebujú ochranu a istú právne čistú cestu do Európskej únie. A tam spolupracujeme s členskými štátmi, ktorých, e, ktoré povzbudzujeme, aby bolo možné usídliť týchto ľudí Takisto z IOM z, posúvame na vyššiu úroveň prácu na dobrovoľných návratoch. Veľa ľudí sa rozhodlo pre dobrovoľný návrat, ktorý Libia umožní z ich, z, do ich krajiny. V integračný, spolu s integračnými balíkmi a spolupráca s krajinami, ako je napríklad Mali, E, toto všetko zabezpečilo a nie vždy ľahkým spôsobom, že sa veci udiali úspešne. Niže, Libia, k tým otázkam. E, nemyslím si, že som povedal, že európsky pohraničníci vlastne chránia hranicu medzi Niže a Líbiou. Ja som skôr hovoril o tom, že mienime vymenovať styčného dôstojníka medzi unijnými pohraničníkmi vyberieme a bude e, mať prácu v Niže. Agades je kľúčový bod na migračnej ceste a tam spolupracujeme tiež s IOM a UNHCR na znovu usídľovacích opatreniach. Aj minulý týždeň sme o tom hovorili. Začleníme tam ľudí, ktorí sú v súčasnosti z niže a potrebujú ochranu. Veľa sme pracovali aj na dobrovoľných nákladoch z Agadezu spolu s IOM. Odtiaľ idú do krajiny pôvodu a zdá sa, že sme trošku ovplyvnili migračné toky. Ťažko sa to meria, ale zdá sa, že podľa niektorých pozorovaní čísla, počet ľudí vstupujúcich do Libii zniže sa znížilo na 75 tisíc mesačne na 11 500 mesačne. Odviedli sme aj veľa práce na poskytovaní sociohospodárskej pomoci ľuďom Agadežského regiónu a Níže, aby sme e, presvedčili ľudí, e, aby sa nevydali do rúk pašerákom. K otázke nahlasovaných e, násilností na bulharskej hranici. Pred dvoma týždňami som bol v Sofii, stretol som sa s najvyšším predstaviteľom úradníkov na ministerstve premiéra, u premiéra a umožnil, ubezpečil ma tento človek, že milície, ktoré boli používané, vykonali rozsiahle opatrenia, aby sa násilnostiam zamedzilo a že sa vyvodili disciplinárne opatrenia opatrenia voči niektorým pohraničníkom, ktorí boli obvinení z násilia. Myslím si, že takto treba pokračovať a keď máte k tomu viac informácií, máme o to veľký záujem. Ďakujem. Ďakujeme. Chce ešte niekto niečo dodať? Silvi? Nie? Malin? Nie, Birgit Cipel. Je to politická výpoveď. E, niekedy Máme pocit, že ak by boli členské štáty splnili to, čo slúbili podľa nášho rozhodnutia o pohraničnej stráži, tak by to bolo celé inak. Máte úplnú pravdu, že nemôžeme vypracovať za taký krátky čas e, týmy retroaktívnej odpovede, ale to sú, sú to aj všeobecné aspekty, prečo tu máme vypočutie v snemovni a aj E, rada sa rozhodne o jednej veci, o druhej veci a potom členské štáty alebo rada jednoducho povedia, ale tu je zákon a ja nebudem teraz uplatňovať v praxi tento aspekt alebo iný aspekt. Ak by som to ja urobila ako občianka, môžem vám povedať, že reakcia a sankcie by na mňa dopadli veľmi rýchlo, tým či oným spôsobom. Takže vám, vás poprosím, aby ste odpovedali na túto otázku. Je to zásadná vec. Už som naozaj unavená z toho, že tu čítame mnohé smernice a v snemovni a sú samozrejme dôležité, príjmeme ich, vypracujeme ich a potom sa podľa nich nikto nespráva, to potom nedáva zmysel urobiť takúto prácu. Neviem, či dokážete nájsť riešenie v tejto veci, ale možno ešte Posledná konkrétna otázka. Spomenuli ste totiž, síce veľmi opatrne ste to formulovali, že možno iné členské štáty, ktoré sledujú pravidla, správajú sa podľa nich a možno dokonca aj rada ako celok, by mohli zareagovať na základe zmluvy. Možno ste e, mali na mysli konanie o porušení zmluvy? To by bolo dobre. Ale čestne vám poviem, že keď niekto aj zaplatí nejaké sankcie, problém sa nevyrieši. Peniaze tu tiež nie sú problémom v tejto záležitosti. Ale je to len politická výpoveď, čo sme tu počuli a iba vďaka tomu, e, že ste tu už boli. Môžete ešte vy zareagovať? Very shortly, um, this is uh, very... Toto je veľmi konkrétna otázka. Tie záväzky na presídľovanie o ktorých ste hovorili, kto e, bude riešiť otázku Líbie e, UNHCR alebo niekto iný. Ja totiž e, k tomuto nemám v podstate žiadne informácie. A, a potom mám ešte, teda poviem možno svoj politický názor na to. Ďakujem. Sofie, chceli ste ešte hovoriť? Veľmi stručne nadväznosti na Birgit, ja s tým súhlasím, ale možno by sme sa mali my spýtať ako parlament, prečo sme mnoho rokov e, v podstate e, len podpisovali návrhy e, komisie a rady, keď sme vedeli, že systematicky neexistuje, neexistuje žiadne posúdenie vplyvu, že sa to systematicky neuplatňuje, neplní že systematicky e, členské štáty ignorujú všetky štandardy, ktoré sa dohodli. A to neplatí len pre Líbe, ale pre ostatné výbory. A, takže e, oni jednoducho niečo urobia, my to vždy odkýveme. A e, to sa možno môže opakovať do budúcnosti. Opäť nám niekto povie, aha, e, členské štáty zasa neplnia, čo sa dohodlo. Je to stále dokola a mali by sme tomu učiniť prietrž. Ak členské štáty nechcú Európsku úniu, Európsku legislatívu a spoluprácu, mali by to povedať. Mali by sme jednoducho prestať hrať ich hru. Is there anyone else before I come back to Simon? Ešte niekto? Chcete zareagovať? Nech sa páči. Čo sa týka presídľovania, prepačte, ja možno nie som eh, úplne odborníkom, ale chápem to tak, eh, že UNHCR by sa ujalo úlohy určenia menovania a zjednodušenia a sprostredkovania procesu presídlenia. Prejednávalo sa to aj v Ženeve. Ak eh, som to správne pochopil, už prebiehajú prípravné kroky spolu s UNHCR. Je to otázka, či UNHCR dnes je dispozícii, že by takéto niečo mohlo urobiť, lebo je situácia teraz trošku iná, ale zámer je urobiť to spolu v súčinnosti, v partnerstve. Teraz ďalšie kroky. Dovolte mi neísť do podrobností, povedať len, že sme si veľmi vedomi úlohy komisie ako strážkyne zmluv a v nedávnych mesiacoch sme ukázali ochotu urobiť nevyhnutné kroky, ak sú porušenia legislatívy EÚ. Zoberme si príklad Maďarska. Azylový zákon zlyhávania členských štátov implementovať právne závazné, záväzné rozhodnutia o relokácii. Takže si nemyslím, že nominácia odborníkov do tímov rýchleho zásahu, rýchle reakcie, nemyslím si, že, by, že to všetko do posledného písmenka pochopili odborníci na národnej úrovni, o, čo, o čom to presne je. To predsa nebolo. Nebola hypotetické zoznamy mien, to bolo na to, aby sa zabezpečilo, že týmy rýchlej reakcie budú fyzicky dostupné, budú tzv. standby k dispozícii a budú môcť ľudia naozaj zareagovať. Samozrejme, že to zvyšuje úroveň stresu, že tu je E, stav naliehavej situácie, jasne to vidíme, ale na politickej úrovni ministrom to treba povedať, aby apelovali aj na národné parlamenty, aby im pripomenuli, keď táto legislatíva bola prijatá, že to je prelomová legislatíva, prelomové rozhodnutie a treba ho dodržať. V poriadku, hovorí predseda. Prechádzame teraz na ďalšiu časť tejto diskusie, ktorá sa týka pohraničnej stráže v Srbsku. Je tu o medzinárodné rokovania. E, táto časť schôdze prebehne e, za zatvorenými dverami. Ak vás môžem poprosiť, e, zostaňte tu len poradcovia skupiny LIBE, asistenti, koordinátori LIBE, predsedníctvo, spravodajca LIBE, tieňový spravodajceva zástup zástupcovia kabinetu predsedníctva a generálneho tajomníka Európskeho parlamentu, sekretariát právne služby, zástupcovia oddelenia pre občianské práva a ústavné záležitosti, to, je, to sú asi všetci. Ale ak ste nie, <laughs> niekto taký, čo nepatríte do tohto zoznamu, prosím, opustite teraz miestnosť.